Milé kolegyne a kolegovia, myslím, že by sme mohli začať. Prosím, usaďte sa. If there is no objections that... Ak nie sú žiadne pripomienky, tak program je schválený. And <clears throat> please note that interpre- Zaznam, prosím, zaznamenajte si, že e, tlmoč, tlmočenie do dančiny, chorvačiny, írštiny. Then... Počas tohto zasadnutia nie je k dispozícii. Kolegyne, kolegovia, prosím, usaďte sa. Rada by som povedal niečo o tragických udalostiach, ktoré sa uskutočnili e, v nedelu na Stredozemnom mori, pri ktorom, ktorej zomrelo 800, 800 ľudí. Minulý týždeň sme hovorili e, s komisárom Abramopulosom a e, bývalým premiérom Malty, pánom Gonzi, o tragickej situácii v Stredomori a potrebe holistického prístupu k migrácii a dva spoluspravodajcovia sú pani Mecola a pani Kienge. Minulý pondelok Rada ministrov usporiadala osobitné zastavnutie a hovorila o 10-bodovom pláne, ktorý predložila komisia. Dnes povede Európska rada sa stretne na mimoriadnom stretnutí, ktoré zvolal predseda Tuska. Zúčastní sa tam aj predseda parlamentu Schulz. Na plenárnom zasadnutí v Štrasburgu sa bude hovoriť o týchto témach. Na výbore Libe sa uskutoční viacero debát v rámci strategickej správy najbližšie 6. a 26. mája. Slovo dám teraz Ano Kiengemu, pani Kienge v mene našich dvoch spoluspravodajcov. Pán Kienge, pani Kienge, nech sa páči, máte slovo. Ďakujem pekne, pani predsednička. Smrtia 800 osôb v Stredomori je tiež výsledkom našej nečinnosti. Ja by som mene kolegyne Roberty Mecoli chcela navrhnúť, aby sme obetiam eh, týchto aby sme si pripomenuli obete tejto poslednej tragédie a dúfam, že tento výbor v budúcich mesiacoch bude pracovať tak, aby sme dali nádej tým, ktorí eh, prežívajú tieto tragédie. Je neprípustné, aby v budúcnosti v Stredomorí bolo opäť eh, toľko mŕtvych. Ďakujem pekne, kolegyne, kolegovia, takže vyhlasujem minútu ticha. Thank you very much. Ďakujem pekne. Ah. On 17. marca spoločný operačný tým Márem bol spustený, bude sa zameriavať eh, na prílev informácií o organizovaných zločineckých skupinách, ktoré, e, ktoré pašujú ľudí na Medi- Stredomorí a ich presúvajú v rámci EÚ. E Bez e, ďalších slov dám slovo pánu Michaelovi Rauschenbachovi, aby nám poskytol istý prehľad o cieľoch tohto spoločného operačného týmu. Pán Rauschenbach, nech sa páči, máte slovo. Thank you very much, Madam Chair, and good morning, ladies. Ďakujem pekne, pani predsednička. Dobré ráno, dámy a páni. Som rád, že ste pozvali Europol na toto zasadnutie. Ja som vám chcel predložiť moju prezentáciu a dúfam, že čo skoro bude k dispozícii. No? I was told 30 seconds, so I will just maybe start introducing uh, Jotmar, as already said. Dobre, takže ja predstavím spoločný operačný tým MARE. Je to spoločná iniciatíva Europolu na boj proti uh, zločineckým organizovaným skupinám, ktoré pašujú ľudí cez Stredozemné more, je to osobitná snaha, patria sem členské štáty, partnerské agentúry a rovnako tretie krajiny, e, neeurópske a Interpol. No a samozrejme Interpol a využitie schopností Europolu a analyzovanie a šírenie spravodajských informácií. Program bol spustený v rámci pracovnej skupiny pre Stredomorie čo iniciovala Európska komisia po katastrofe v Lampetúze v roku 2013. My sme tento osobitný prístup vytvorili, pretože aj napriek tomu, že sme úspešní každodenne v boji proti organizovanému zločinu v spolupráci s členskými štátmi a Europolom, ale tiež sa nám podarilo identifikovať, že bežný, bežný pracovný postup nebude stačiť na boj proti pašerákom, ktorí zneužívajú zúfalo situáciu ľudí. A hlavne kvôli tomu, že sú, konajú v krajinách odchodu, tranzitných krajinách, ako aj v krajinách Európskej únie. No a preto sme vypracovali tento špecializovaný prístup, je od Máre a identifikovali sme, že musíme hľadať za hranice a tieto hranice sú predovšetkým spolupráce s tretimi krajinami, čo je absolútne dôležité, ale pre nás právne trochu náročné, ak nebola uzavretá zmluva o spolupráci, to musíme prekonávať v rámci od Máre, ale tiež zdroje informácií, ktoré potrebujeme, aby sme úspešne dokázali identifikovať eh, organizované zločinecké skupiny, aby sme zastavili ich činy tieto zdroje informácií sú samozrejme informácie Frontexu, to je kľúčový partner nášho našeho spoločného operačného programu a hlavne čo sa týka debriefingov migrantov, ktorí prichádzajú do Európskej únie, ale dôležité sú tiež informácie za rozhovorov s migrantami v rámci azylového postupu, azylových e, predstaviteľov a úradníkov. Keď sa pozrieme na súčasnú situáciu, tak vidíme, see that Um, the roots that uh, tak vidíme, že cesty pašovania sa za ostatné roky zmenili. Pričom klasická krátka cesta zo Severnej Afriky do Španielska sa už takmer nevyužíva. Vidíme, že tie cesty sa presunuli, koridory sa presunuli smerom na východ. Hlavne dnes vidíme, že väčšie aj menšie lode odchádzajú z krajín ako Tunisko, Líbia, tiež z Egyptu, Libanonu, Sýrie, cez Turecko a potom do Európskej únie a na cestách z krajín niekedy sa po, použitím lodí, niekedy sa ľudia pašujú na pevnine, lietadlami a tiež hlavne pomocou lodí. Keď sa pozrieme na aktivity Europolu, nie že by sme teraz začali bojovať proti organizovanému zločinu a pašerákom ľudí, my už sa tomu venujeme viacero rokov, stovky pašerákov boli zatknutí v minulosti, no a už pomerne dlho v rámci Európskeho politického cyklu boja proti organizovanému zločinu prioritizujeme pašovanie ľudí, prevádzanie ľudí cez Stredozemné more a myslím, že už je v dispozícii moja prezentácia. Je to trošku malé, ale vidíte opätovne tie koridory alebo cesty, ktoré sa e, používajú ktoré naznačujú súčasné informácie, ktoré máme k dispozícii v Europole a vidíme tiež rozvoj nových prípadov, ktoré začali na Europole, nelegálna imigrácia a prevádzačstvo a vidíme, že počet príklad, prípadov, s ktorými sa zaoberáme, raketovo narastá tento rok. Už máme 450 nových prípadov. To stále nie je dosť a stále závisíme od úspechu Máre, ale úspech máre závisí od výmeny informácií s inými agentúrami a s členskými štátmi. Z týchto prípadov, ktoré som práve naznačil, um, dokážeme vyvodiť niektoré trendy, vidíme tu niektoré trendy. Nie, že vidíme prebiehajúce vyšetrovanie v členských štátoch, čo isto, do istej miere je povzbudzujúce, ale bohužiaľ vidíme trend uh, použitia násilia proti migrantom, namieria na niekoho zbraň, ak nechcú eh, sa nalodiť na nejakú loď, ale tiež eh, násilie proti príslušníkom ozbrojených zložiek. zložiek. Vidíme tiež eh, pašovanie ľudí v rámci EÚ, ktorí sa ktorí sú skrytí v chladiarenských nákladných návesoch eh, v podmienkach ohrozujúcich život. Ďalej pašovanie alebo prevádzanie, ktoré sa ponúka na sociálnych médiách, čo je samozrejme veľmi efektívne pre prevádzačov. V týždni spustenia od Máre Europol pomohol gréckým orgánom v rámci operácie Daidalos, čo nám eh, uviedlo dobrý príklad tom, ako môžeme bojovať proti tejto forme zločinu. Rozbili sme organizovanú skupinu, eh, ktorá prevádzala sírskych nelegálnych migrantov a prevádzali ich do Grécka na lodiach a potom ich prevádzali do ďalších európskych eh, krajín na viacerých, pomocou viacerých koridorov. 16 ľudí rôznych národností bolo zatknutých. Zhábali sme aj množstvo identifikačných dokumentov a tiež veľkú hotovosť. Teraz ukážeme krátke video. A myslíme, že táto zločinecká skupina za jedno, za jedno prevedenie prevedlo, pre, vzala 4 až 9 tisíc eur na osobu a myslíme, že ich zisk dosiahol približne 7,5 milióna eur. Len tejto jednej skupiny. Takže ste si viete veľmi dobre predstaviť, aké, veľ, aký veľmi príťažlivý, e, aká príťažlivá je táto trestná činnosť pre organizované skupiny. Now, what are the challenges that we are facing at the moment? Um, Tým ďalším výzvam čelíme momentálne, ak chceme byť úspešní v boji proti organizovaným skupinám, musíme vytvoriť eh, cyklus informácií z členských štátov, informácií z tretich krajín, imigračných služieb a azylových služieb zo všetkých eh, dostupných zdrojov. Toto je samozrejme náročné, a my pozúdzame členské štáty, aby vysielali hľadníkov členských štátov do krajín, ktoré sú na stredomorskom pobreží, aby pomohli programu Jodmáre a Europolu. My budeme úspešní len vtedy, keď dokážeme analyzovať všetky informácie a šíriť ich ďalej pomocou siete Europolu. A je nemožné bojovať proti tejto forme zločinnosti len na národnej úrovni. Tiež e, máme zmluvu s Interpolom, ktorý je tiež veľmi ochotný stať sa súčasťou Jotmáre a tiež vyšle príslušníka Interpolu týmu Máre, ktorý momentálne vznikol e, v centrále Europolu. No a samozrejme, hlavným cieľom je z informácií, ktoré máme, z našich analýzy, analýz, podetiť nové vyšetrovanie, koordinovať vyšetrovanie a zastaviť lode predtým, než opustia prístav a znížiť príťažlivosť tejto činnosti pre kriminálne živly. Tu vidíte niektoré aktivity e, z našej databázy Europolu o pašovaní osôb. Vidíme, že keď sme identifikovali sieť e, organizované skupiny v štátoch, ako potom vytvárame informačné balíčky pre jednotlivé členské štáty a nečlenské štáty, čo im umožní spustiť vyšetrovanie. A myslím, že to je zásadný bod. Vyšetrovanie, ktoré bude koordinované cezhranične. V Európole máme operačné centrum, ktoré bolo vytvorené na koordináciu celoeurópskych alebo medzinárodných operácií a tak potom koordinovaným spôsobom e, zatýkať ľudí, zahábať ich e, peniaze a zastaviť ich aktivity. Ako som už povedal, veľkou výzvou sú siete, ukážem, ukážem vám niektoré použitie, ktoré použ- ponúkajú otvorene e, možnosť preva- preva- prevedenia cez hranicu a stredozemné more. Spolupracujeme tiež s členskými štátmi a aktivujeme monitoring sociálnych médií s cieľom e, zastaviť tieto služby, ktoré, ako všetci vieme, a ako sme si práve vypočuli od predsedničky, e, ohrozujú životy ľudí. náš tým Jotmáre je zložený z týchto členských štátov, ktoré sú na mape 6 z nich pošle svojich expertov do Europolu, ktorí budú pracovať v našej, v našej centrále. Budú tam na obdobie približne 1 roka koncom roku 2011 vyhodnotíme činnosť a vyvodíme závery pre pokračovanie. Tieto štáty, ktoré boli všetky účastné pri spustení programu, všetci vyjadrili plnú podporu programu a ich angažovanosť a slúbili, že spolu s nami každodenne si budú vymeniať informácie, čo nám umožní zahovať použiteľné informácie. To znamená, že to sú informácie, kto sú, ktoré môžeme posunúť tretím krajinám a tiež Frontexu a ďalším, aby sme zastavili lode v najlepšom prípade ešte predtým, než opustia prístavy. Ako som už povedal, Frontex bude zohrávať dôležitú úlohu v rámci Odmára, bude jedným z našich kľúčových partnerov, ale tiež Interpol, pretože Interpol má dosah na krajiny, kde, in, s ktorými Interpol, alebo, teda, alebo Europol, nemá zmluvu o spolupráci. Dostal som sa na koniec prezentácie, ako chceme ísť pred, samozrejme, sme viac o práci ako Daidalos, chceme mať možnosť identifikovať viac trestných a organizovaných skupín a chceme znižiť príťažlivosť tohto biznisu pre organizované skupiny. Je to samozrejme veľmi náročné. My budeme závisieť od spolupráce s členskými štátmi. Bohužiaľ, vieme, že prebiehajú vyšetrovanie, ktoré zatiaľ sa nedostávajú k Europolu. Tým sa musíme skutočne zaoberať a musíme sa tomu vyhnúť v budúcnosti. A tiež Chceme proaktívne zhromažďovať informácie a podporovať členské štáty. Momentálne v Taliansku je náš ten, ktorý podporuje eh, našu prácu a to bude tiež náš ďalší prístup. Zatiaľ dvaja experti dorazili na pôdu Europolu, ďalší prídu v nadchádzajúcich týždňoch. Potom budeme mať eh, plnú pracovnú silu a budeme môcť vykonávať tie úlohy, ktoré som naznačil. Ďakujem pekne za pozornosť. Ak máte nejaké otázky, veľmi rád na ne zodpoviem. Thank you very much. Thank you. Ďakujem. Ďakujem za túto prezentáciu. <clears throat> Teraz by som sa chcela Eh, spýtať, či zástupca Európskej komisie, pán Loren Mušel, chce niečo povedať. Nech sa páči. Ďakujem, pani predsedníčka, predsedajúca. J. Máre bol eh, zriadený z iniciatívy Európskej komisie, ehm, z iniciatívy Task Force pre stredozemné more po tragických udalostiach v Stredozemnom mori. Všetci sa zhodujeme na tom, že musíme zintenzívniť náš boj proti pašerákom ľudí. Dnes večer na Európskej rade bude vyhlásená vojna týmto pašerákom ľudí a prevádzačom a spoločný operačný tým Mare bude kľúčovým prvkom pri implementácii tohto nového e, prístupu. V pondelok sa rozhodlo, že sa bude konať mimoriadná rada, mimoriadný e, summit. E, len jeden deň po tragédii to bolo naozaj vynimočne rýchle rozhodnutie. Komisár Avramopoulos predložil 10-bodový e, plán, ktorý obsahuje spôsob boja proti prevádzačom kľúčom úspechu aj e, týmu Máre, aj celej tejto činnosti je e, spolupráca medzi členskými štátmi. Efektívne to môže byť iba vtedy, ak orgány členských štátov budú spolupracovať a budú si chcieť vymieňať informácie. To je najväčšia výzva spolupráca medzi agentúrami, medzi Europolom, Frontexom a Interpolom už teraz funguje veľmi dobre, podľa mňa, ale chýba tu vzájomná dôvera medzi e, policajnými orgánmi a orgánmi činnými v trestnom konaní jednotlivých členských štátov. No a tu musíme zintenzívniť našu e, prácu. E, Mare môže byť veľmi efektívnym tímom, pri vyplňaní rôznych medzier a nedostatkov um, môže pôsobiť aj vo finančných vyšetrovaniach, pretože jedna oblasť, kde máme naozaj slabiny, e, sú, e, je vyšetrovanie finančných tokov. Musíme vystopovať e, toky peňazí, ktoré dostávajú prevádzači od migrantov a potom musíme zistiť, ako tie peniaze ďalej putujú, kam plínu. Takže do tohto musíme vkladať našu najväčšiu energiu. Ďakujem. Ďakujem. Teraz sa začne rozprava. Pán Kajro. Ďakujem. Pani predsedajúca, ďakujem za obe vyhlásenia, prezentácie. Nebudem hovoriť o 10-bodovom pláne pána Avrama Pouloša. Myslím si, že sa to sústredí príliš na reprezen- represívne opatrenia, ale my sa musíme sústrediť aj na záchranu ľudských životov. Táto tragédia si vyžaduje holistický prístup k imigrácii. Nepochybujem, že spoločné európske úsilie je tá lepšia alternatíva, ale to isté môžeme povedať aj o e, hraničných kontrolách, o záchranných e, operáciách, e, vyhľadávacích o, operáciách a ďalších oblastiach. Chcem položiť tri otázky zastupcovi Europolu. Poprvé, vy ste to nespomenali teraz, ale váš riaditeľ nám nedávno povedal, že členské štáty si nevymieňajú dostatočné množstvo informácií s Europolom, menej ako by mali. A ja sa pýtam, čo sa teraz zmení? Myslíte si, že súčasný legislatívny rámec na túto výmenu stačí? Po druhé, štáty ako Turecko sú kľúčom k lepšiemu porozumeniu tohto problému A vy ste hovorili takisto o spolupráci s tretimi štátmi. Ja chcem lepšie pochopiť, čo ty myslíte, čo to znamená, aký typ spolupráce, aký typ výmeny s tretimi štátmi máte na mysli, najmä s Tureckom, pretože podľa mňa toto je eh, práve kľúčový štát v tomto probléme. No a tretia vec, eh, vzhľadom na povahu spoločného operačného týmu, Môžete prosím upresniť, či máte prístup k výsledkom operácie MOS Majorum? Pretože aj táto operácia mala za cieľ zadržávanie nelegálnych imigrantov a takisto aj ich prevádzačov. Ďakujem. Máme tu 9 osôb, ktoré sa chcú eh, vyjadriť a potom eh, dám rečníkovi slovo, aby zareagoval. E, máte dve minúty. Pani Sipel, máte slovo. Ďakujem, pani predsedajúca. Chcem sa pridať k tomu, čo povedal Coelho, pán Coelho. Ten 10-bodový plán, ktorý nám bol oznámený v pondelok, určite nie je primeranou reakciou na to, čo sa stalo cez víkend. Cez víkend zahynulo v Stredozemnom mori 400 ľudí. Môžeme hovoriť o týchto veciach veľmi zdlhavo, ale tieto body, týchto 10 bodov nie je riešením. Nezachráni to ľudské životy rýchlo. Ja si želám, aby členské štáty aspoň na jednom mieste vyslali jasný signál. Namiesto toho, ak to správne chápem, ešte nevznikla ani len ochota takú operáciu ako Mare Nostrum zafinancovať. Mare Nostrum zrealizovali Taliani. A myslím si, že to by si z rozpočtov členské štáty mohli dovoliť. Môžeme rozprávať o boji proti e, prevádzačom, ale nemilme sa, utečenci z Eritreji alebo zo Sýrie nemajú bez prevádzačov šancu dostať sa bezpečne a legálne do Európy. Myslím si, že je naozaj na považenie, že členské štáty nie sú ochotné, nevyslovili ochotu hovoriť o bezpečných a legálnych cestách pre utečencov do Európy. Vôbec sa to nespomenulo v tých bodoch a ja očakávam od dnešného samitu, že aspoň na jednom alebo na dvoch miestach um, vyšle konečne jasný signál a že nebude chcieť Európu iba izolovať. Ďakujem. Páni Stevens, máte slovo? Ja, dank u wel, voorzitter, beste collega's. Ďakujem. Vážená pani predsedajúca, drahí kolegovia, to je naozaj veľmi smutné, čo sa udialo v posledných dňoch v stredozemnom mori E, vlastne je škoda každého človeka, ktorý takto zahynie, ale musíme si povedať pravdu. A síce za toto sú e, zodpovední prevádzači a nie my. A oni ukazujú, že je možné e, urobiť tento skok. A je to vlastne vinou týchto prevádzačov, ktorí týchto ľudí berú a v budúcich týždňoch my budeme musieť skutočne e, veľkú prácu odviesť, aby sme vystopovali týchto ľudí a aby sme našli bezpečné cesty na to, aby ľudia mohli e, tento skok urobiť bezpečným spôsobom. Ale tiež musíme povedať, že keď nebudeme riešiť podstatu problému, príčinu tohto problému, napríklad vojny, bezpečnostnú situáciu, e, ekonomickú situáciu, tak títo ľudia budú naďalej utekať do Európy a preto my musíme zodpovedne pristupovať k príčinám. Krajiny musia mať zaručený bezpečný život vo svojich vlastných krajinách. To som chcel povedať. Ďakujem. Thank you. And now... Ďakujem. Ďak... A teraz pani Post. Tack så mycket. <clears throat> Eh, jag måste totalt föregående talare. Ďakujem. Ja som úplne proti mojej predrečničke. Nemôžeme všetko váľať na prevádzačov. Prečo je tento biznis pre nich lukratívny? Jednoducho preto, že neexistujú žiadne legálne cesty do Európy. To je tá hlavná časť problému. No a potom ďalej tu máme skutočnosť, že nemáme žiadnu dôstojnú migračnú alebo pohraničnú politiku. Čiže ja by som chcela povedať, že mňa ako zodpovednú európsku občianku veľmi prekvapuje, že až po takejto katastrofe otvárame diskusiu o tom, ako zabrániť pašovaniu ľudí. Samozrejme je to potrebné, ale predsa len naša prvá reakcia by mala byť e, taká, že by sme si mali položiť otázku, ako zabrániť prevádzaniu a pašovaniu ľudí legálnymi cestami. To je jediný spôsob, zákony. A ja si myslím, že zástupca Europolu bude so mnou súhlasiť a že našu prácu by veľmi uľahčilo, keby sme tu mali nejaký zákonný rámec. A tiež si myslím, že záchranné akcie, ako je napríklad Mare Nostrum, by mali byť hneď to druhé, e, čo nás napadne e, pri hľadaní spôsobov, ako týmto katastrofám zabrániť. Mali by sme sa zameriavať presne na tieto aspekty, aby sme zabránili ďalším katastrofám. Ďakujem. Ďakujem. Pani Ernst. sorry, uh, I'm not um, my colleague. Prepačte, um, pani Spinelli. Ja som sa hlásila o slovo, ale až po mojej kolegyni, ktorá sa vysloví za politickú skupinu, a to bude pani Spinelli. Uh, yeah. Ma se io sono molto sorpresa ja som naozaj veľmi prekvapená vystúpením pána Mušeliho a najmä pre jednu vetu, ktorú on povedal, povedal, že e, všetci súhlasíme, pokiaľ ide o situáciu v Stredozemnom mori, že treba bojovať proti prevádzačom, ale to nie je pravda. My všetci s vami nesúhlasíme. Je tu veľká časť ľudí aj tu v parlamente, ktorí sú proti aj ja si myslím, že inštitúcie v tomto smere sa zhodli. Prioritou je boj proti prevádzačom, ako keby boli vlastne tí prevádzači príčinou toho, čo sa deje v Stredozemnom mori. Ako keby tam títo prevádzači neboli na to, aby zaplňali, oni vlastne zaplňajú isté právne vákuum, a vlastne využívajú tie unikové cesty do Európy a je to tak trochu ako keby sme chceli riešiť problém tým, že budeme bojovať proti vojnám a proti ľuďom, ktorí masovo opúšťajú svoje krajiny. Otázka, Aký je význam e, zvýšenia počtu agencií, agentúr, misií, ktoré všetky sa zaoberajú týmto jediným prvkom a oni sa exkluzívne zaoberajú len týmito prevádzačmi a nebojujú proti pôvodcom tohto problému. Máme tu všetky tieto Joint Mare napríklad a potom tu máme tie civilné a vojenské intervencie, ktoré budú v budúcich dňoch, predpokladám, oznámené na európskej úrovni. Zakiaľ komisia potvrdila, že nedisponuje peniazmi na e, pomoc. E, e, ďakujem a teraz pani Miskru Jamen. Euh, Ďakujem. Ja zdieľam čiastočne to, čo e, povedali moji kolegovia, pokiaľ ide o kritiku, alebo aj o, pokiaľ ide o priority, ale chcem trvať na tom, e, že vy ste sa dotkli niečoho veľmi dôležitého a to je otázka výmeny a informácie a spolupráca v tejto oblasti. To je naozaj skutočná problematika a myslím si, že E, väčšina štátov naďalej pracuje na tejto problematike, ale moja otázka nie je o tom. My sme hovorili o 10-bodovom pláne a ja zdieľam kritiku, ktorá tu pred chvíľou odznela. Pokiaľ ide o možnosti zničiť lode, ktoré používajú prevádzači, alebo zároveň e, sú tu náznaky, že je potrebné mandát, medzinárodný mandát na takúto činnosť. Je možné túto otázku nejakým spôsobom spresniť, e, pokiaľ ide o tento typ e, tém, e, kde, pokiaľ ide o priority pri záchrane ľudí, ktorí, ktorí hynú stále pred našimi očami v Stredozemnom mori. A teraz dostane slovo pán Haláho. You, <clears throat> have... Ďakujem, pani predsedajúca. Ja mám stručnú otázku. Ak si dobre spomínam, 175 tisíc prekročení hraníc e, v Stredozemnom mori e, sa um, konalo minulý rok. Máte čísla na tento rok? Môžeme povedať, že pašerácky biznis, tak povediac, rastie stále? Teraz dostane slovo. Respektíve chcem vás informovať, že som už uzavrela zoznam rečníkov. E, ešte tu máme 6 ďalších osôb. Pani Ernst sa teraz vyjadrí. Nech... Pani Ernst, prepačte. Musíme si skonzultovať toľko vecí aj ohľadom toho 10-bodového plánu. Ja, ja som neschopná slova, pravdu povediac. Je ťažké sa vyjadriť ako poslankyňa, ani neviem, kde začať, pretože toto je tak nezmyselná reakcia, ktorá prišla reakcia na takéto veľké nešťastie. Čiže naozaj ja, na, ja neviem ani len vyjadriť e, svoje pocity. A podľa mňa je otrasné, že sa obvinujú prevádzači. Samozrejme, aj to je kriminálna činnosť, ale problém spočíva v niečom inom. Máme tu izolačnú politiku, e, ktorá má pôvod v dublinských nariadeniach a v tom princípe štáte pôvodu ten princíp bol celebrovaný e, veľmi dlho, ale ten úplne zlyhal. A tu zlyhala aj EÚ, aj členské štáty, toto musíme jasne povedať, ak to nepovieme, tak tí prevádzači budú stále pokračovať, tie cesty budú stále nebezpečnejšie. Teraz je to len stredozemie, stredozemie ale potom to pôjde aj po pevnine, aj cez severný pol sa sem budú snažiť dostať. Nelegálni imigranti zo Sýrie, to je za ucho pre utečencov, keď toto poviete. Čo je na nich nelegálne? Čo je na nich protizákonné. A naozaj ma to štve, musím povedať, ako sa tu argumentuje. Vy hovoríte, že by sa mali kontrolovať sociálne médiá. No to chcem vedieť, ako to chcete zrealizovať a aké máte predstavy o tom, že ako budete kontrolovať sociálne médiá. Aký máte návrh? Toto je podľa vás úspešný boj proti prevádzačom? No a pokiaľ ide o tú spoluprácu s tretími e, štátmi, že má byť e, lepšia, veď to sú predsa zločinecké štáty a vy s nimi chcete úspešnejšie spolupracovať. To, čo tu robíte, to ide proti hodnotám EÚ od A po Z a mňa už to naozaj štve, ako s tým zaobchádzate. Vy absolútne nerešpektujete ľudskú dôstojnosť. Potom budúci týždeň e, zasa nad tým budete plakať, keď, keď e, budeme mať o tom rozprávať, rozpravu. Rečnička si vypla mikrofón. Pani Winberg. Tack fru ordförande och eh, tack Europol för en intressant eh, föredragning. Eh, ďakujem pani predsedajúca, ja ďakujem Europolu za zaujímavé príspevky, je to dobrá iniciatíva. Eh, je dobré, že začíname hovoriť o eh, týme Máre, ktorý sa snaží utlmiť eh, činnosť pašerákov ľudí. Áno, táto práca ide dobrým smerom. Potrebujeme lepšiu spoluprácu, lepšiu zosúladenosť jednotlivých mechanizmov navzájom. Ja som čítala o 14 prevádzačoch, ktorí boli zadržaní. Mnohí mali prepojenia a kontakty aj do Švedska. Švédsko by sme si mali e, pozrieť, e, akú má politiku. My, mám, my vydávame napríklad povolenia na pobyt pre Sirčanov. Čo to znamená? Ja som bola pred dvoma týždňami v Taliansku, e, viedla som tam veľa rozhovorov a mnohí povedali, že tí, ktorí prichádzajú cez Stredozemné more, sa snažia dostať do Švédska, lebo si myslia, že Švédsko je raj. A ja si myslím, že Švédsko je raj, ale myslím si, že zároveň Švedsko vysiela falošné signály, pretože e, mnohí títo e, prevádzači vlastne lákajú ľudí s tou víziou, že sa dostanú do raja. Počúval počúvala som talianského ministra vnútra, ktorý navrhol, že máme rokovať s Tuniskom a s Egyptom. To je dobrý návrh podľa mňa, e, pretože by sme mohli zistiť, ako si môžeme vzájomne pomáhať. Takisto sme počuli, že neexistujú legálne cesty. Ale nie je to pravda. Máme legálne cesty, máme kvóty na utečencov a um, myslím si, že to by som mohla odporúčať aj iným členským štátom, aby zaviedli kvóty na utečencov. Takisto máme smernicu o sezónnych pracovníkoch, o modrej karte a tak ďalej. Ale e, mali by sme sa v prvom rade e, zamýšľať nad signálmi, ktoré vysielame. Ďakujem. Slovo má pani Dali. this one is working. <laughs> Um... No, ďakujem pekne. Ďakujem pekne. Ja budem pokračovať po maltsky, v mojom rodnom jazyku. Rada by som začala hovoriť o prvom bode. Často sa hovorí o 700 osobách, ktorí, o ktorých hovoria medzinárodné médiá, avšak zabudeme na ďalšiu tragédiu, ktorá sa uskutočnila pred in, pár dňami, je o život prišlo 400 osôb. Hovoríme o 1100 ľuďoch, ktorí prišli o život len v priebehu jedného týždňa. No a tiež sa hovorí, že toto je jedna z najťažších ciest do EÚ. Možno, že to nie je chyba EÚ, alebo počúvame, že možno to nie je chyba EÚ. Ja myslím, že to je chyba ale toho faktu, že nemáme politiku, nemáme politiku, ktorá by zlyhala. Proste ne- neexistuje politika pre túto oblasť. No a rovnako je vhodné povedať, že nielen, že hľadíme na EÚ, ale treba sa zamýšľať nad tým, ako zapojiť medzinárodné spoločenstvo. Toto je otázka, ktorú treba vnímať a riešiť pri koreňoch. Čo sa týka plánu 10 bodov, tento plán je veľmi vágný, neuvádza žiadne časové harmonogramy, hovorí sa tam o detailoch a mňa by zaujímalo, či by na komisia mohla povedať, e, jeden, jeden z bodov je, že roz, roz, sa rozšíri operácia Trident ako aj Poseidon. Dokedy? Ako? Koľko? Tie, mnohé z týchto tragédií, ktoré sa ktoré sa uskutočňujú, sa uskutočňujú blízko Líbie. Začneme tam No a čo sa týka od Mára, jedna z prvých reakcií bola, že to bude e, námorné centrum, ktoré bude zhromažďovať informácie, spravodajské informácie a že to podporí aj Europol. Ako to bude riešiť tieto tragédie konkrétne a ak áno, tak ako, ako to bude financované. Vieme, že členské štáty nemajú ani dosť poriadkov na finan- prostriedkov na financovanie Mare Nostrum, to bolo podľa nich príliš drahé, áno, iniciatívy sú potrebné, ale tieto iniciatívy musia prinášať výsledky. A nemôžeme hovoriť len o iniciatívach, len na to, aby sa dalo povedať, že niečo sme urobili. Ďakujem pekne. Pani Veržiat, nech sa páči. Merci beaucoup. Ďakujem. Súhlasím so všetkým, čo tu odznelo, pokiaľ ide o to, že súčasné reakcie nezodpovedajú situácii. Zdieľam rozpaky, ktoré boli z, mnohými zmienené. Súhlasím s tým, že je potrebné nasadiť široké prostriedky na záchranu na mori a to je tá hlavná priorita. Súhlasím s tým, že Európa pevnosť oh, veď, nemôže ďalej pokračovať, veď Vary neviete, že Čoraz častejšie šéfovia týchto sietí používajú samotných migrantov, aby sa nevysťahovali riziku, že budú zatknutí. Ja som skutočne šokovaná tým, že sme ochotní nasadiť vojenské prostriedky proti pašerákom, ale nie na záchranu ľudí na mori. Ja súhlasím s tým, že je potrebné otvoriť legálne cesty pre utečencov a pre migrantov, a že treba skutočne nasadiť široké prostriedky na e, relokalizáciu a na skutočné rozdelenie povinností medzi členskými štátmi vraj aj prostredníctvom smernice o ochrane. Možno, že medzinárodné spoločenstvo, áno, ale európske krajiny E, nie sú e, schopné reagovať adekvátne na situáciu. Možno iba Nemecko a Švédsko, ale my ostatní nie, dokonca ani príhraničné krajiny nie. Zjavne dávame prednosť masívnym prostriedkom, ale to všetko je súčasťou e, procedúr z Rabatu a z Chartúmu. Tam sa tam máme už milión Líbíčanov, máme tu chartumský proces, tam e, sú obrovské prostriedky, ktoré boli venované e, krajinám v africkom rohu a 300 miliónov Eritreji, tej najhoršej diktatúre v Afrike. Je to e, Severná Kórea Afriky. 300 miliónov sme mohli použiť v Stredozemnom mori. To je lepšie, ako dať ich diktátorovi. Akú spoluprácu chcete s takýmto typom štátu? E vlastne keď ich my pošleme na smrť, tak tým nevyriešime problémy, lebo ľudia tam budú naďalej zomierať a to je to najhor- najhoršie. And, uh, Slovo dostáva teraz pán Mišel, nech sa páči. Dobrý deň, pani predsednička. Najskôr by som chcel povedať, že sme všetci samozrejme šokované touto dramatickou a neakceptovateľnou situáciou ale napriek tomu by som chcel trošku pozrieť z nadhľadu. Systematicky je tu napádaná Európa, ale netreba útočiť na európske inštitúcie, pretože európske inštitúcie e, so prostriedkami a s politikami, ktoré majú k dispozícii, robia všetko, čo je v ich silách, ale podľa môjho stanoviska sa treba pozrieť na členské štáty, lebo tie bránia jednotnému riešeniu týchto vážnych otázok, ktoré Európu dávajú do takej nekoherentnej situácii vo vzťahu k jej hodnotám. Samozrejme, že európske občania v dôsledku členských štátov, ktoré, ktorým chýba vôľa o integráciu a že hrajú tam tu tie svoje malé konkurenčné hry, tie sú tomu na vine. Ja viem, že aké je ťažké dosiahnuť dohodu ohľadne spravodlivého rozdelenia E, starostlivosti o utečencov. Všetko to zostáva na Taliansku, to treba povedať. Chyba tu solidarita. To je prvá vec, ktorú som chcel povedať. Po druhé, som dosť prekvapený, že e, ešte sa tu nehovorilo o veľmi veľkej zodpovednosti e, vlád krajín, odkiaľ títo nešťastníci utekajú do Európy E, to znamená, že treba to riešiť len so stabilnými štátmi a treba zadefinovať, čo je stabilný štát, ale neviem, ako môžeme tento problém riešiť, ak nebudeme mať konkrétny politický dialog s týmito krajinami, kde je katastrofálne riadenie a situácia je taká, že jedinou nádejou týchto ľudí, jedinou alternatívou je utiec čo najrýchlejšie a tieto zneužitia sú skutočne hrozné. Po tretie, chcel by som pripomenúť, že v roku 2008, myslím, sme tu mali Európsku komisiu, ktorá spustila v Bamaku jeden projekt, ktorý stále fungoval a to bolo centrum, ktorého cieľom bolo eh, priviesť všetkých migrantov alebo tých, ktorí chceli odísť, aby sa prišli informovať. Nie, aby im dodali odvahu k odchodu, ale aby im dali isté prostriedky, aby to urobili e, za dobrých podmienok. A tam sa im mohli poskytnúť kontrakty. Bolo to partnerstvo medzi Európskou komisiou, Španielskom a Francúzskom. A my sme ponúkali, ist, pardon, ja som veľa nevystúpil, takže by to chcem dokončiť, lebo je to dôležité Európska komisia? E, mojím cieľom bolo informovať ľudí o krajinách, kde majú možnosti, kde majú možnosti profesného vzdelávania, jazykového vzdelávania, e, poskytnúť im e, prístup napríklad k malým úverom. V určitej dobe to fungovalo, aby mohli napríklad si zakladať malé podniky, E, bude sa robiť hodnotenie koncom júna. Ja mám otázku pre komisiu. Máte už prvú bilanciu tejto operácie, pretože bol to pilotný projekt a myšlienka spačívala v tom, aby v krajinách pôvodu alebo v krajinách e, tranzitu sa rozširovali dobré postupy, aby sa e, nerobilo prenasledovanie ľudí, taká pojovačka na ľudí, aby sa podporovali dobré postupy. Ďakujem teraz pani Jotová. Госпожо президент, много неща вече се казаха. Ďakujem pekne, pani predsednička. Už mnohé bolo povedané. Ja som za pilotný projekt podobný tomu, ktorý bol dnes odprezentovaný, pretože takéto vyšetrovanie potrebujeme, potrebujeme rozbiť siete pašerákov, avšak nestačí len zhromažďovať čo najviac informácií, Výmena medzi členskými štátmi a koordinácia tejto výmeny je dôležitá tiež. Čo budeme teraz robiť? Ten 10-bodový plán hovorí len o demontáži pašeráckých lodí, avšak to neprispieje k rozbitiu pašeráckých sietí. My by sme sa mali tiež pýtať, keď demontujeme lodi, lode na Stredomorí, ako budeme postupovať proti pašerákom na pevnine. Ja mám ešte jednu otázku pre komisiu. Myslím, že na úrovni komisie existuje isté meškanie v rámci konkrétnych akcií a opatrení. Vždy, keď sa objaví uskutoční nejaká tragédia na zemnom mori, uskutoční sa zasadnutie ministrov zahraničných vecí, mimoriadný summit, e, my sme ako požiarníci a len čakáme na ďalšie katastrofy. Predložite špecifickejšie, konkrétnejšie riešenia pre nachádzajúci summit, predložite konkrétnejšie riešenia o legálnych migračných cestách. Je tu aj ďalší problém, ak sa nám podarí vyriešiť humanitárnu krízu na externých hraniciach, aká bude budúcnosť migrantov v EÚ súvisí s tým množstvo sociálnych otázok. A pani Stevens ešte požiadala o, o slovo na jednu minútu, nech sa páči. Nech sa páči, máte slovo. Ďakujem pekne, pani predsednička. Ja mám pár dodatočných otázok pre našich rečníkov a to v súvislosti s programom Mare. S touto operáciou myslím, že spolupráca medzi členskými štátmi a Europolom a spolupráca s Interpolom a k tomu patrí aj Frontex, že to je síce pekné, ale aj napriek tomu sa musíme zaoberať nečlenskými štátmi EÚ, štátmi, ktoré sú teraz susedia s konfliktnými zónami. Líbia, Tunesko, ako by mala vyzerať spolupráca s týmito krajinami? To je moja otázka. Ako by sme mohli podporiť tieto krajiny? A aké informácie si vymieňate s nečlenskými štátmi EÚ? Ide to len cez Interpol, alebo bude to aj bilaterálne? Ako to bude konkrétne vyzerať? No a ďalej by ma zaujímalo, či Europol spolu s Interpolom preverí zodpovednosť niektorých krajín na Blízkom východe, napríklad Kataru, eh, Saudskej Arábie, Spojených Arabských Emirátov. Eh, zdá sa, že prevádzači sú v týchto krajinách podporovaní, majú tam bankové účty a tak ďalej. To treba preveriť. Ďakujem veľmi pekne. Slovo dostáva teraz predstaviteľ Európskej komisie, aby mohol odpovedať. A potom dostane slovo pán Rauschenbach. Ďakujem pekne, predsednička. Mňa táto diskusia trochu prekvapila. Prečo? Pretože mali sme hovoriť o programe Jotmáre. Je to o boji proti pašerákom a to je jeden z aspektov našej politiky. A ja som hovoril o boji proti prevádzačom a pašerákom. K zbytku som sa nevyjadril, pretože debata o desiatich bodoch, o globálnom prístupe, a o tej sa bude hovoriť na budúci týždeň na plenárnom zasadnutí. Komisia o mesiac predloží agendu o migrácii, čo sa bude zaoberať všetkými aspektami politiky. Dnes sme mali hodinu na diskusiu o boji proti pašerákom, no a preto sme sa zamerali na prevádzačov a pašerákov. Nehovoril som o návrate, o právnych spôsoboch migrácie do Európy. Bolo to o J. Máre. Ale ja nemám rovnaký názor na analýzu o 10 akčných a o 10 bodoch akčného plánu, ktorý bol predložené. Čo je prvým bodom z tých 10 bodov, čo je prvým bodom, môžem vám predložiť text. The first point is reinforce Triton and Poseidon. That is our first priority. No a prvou prioritou. To komisár Avramopoulos povedal jasne. Je to vyhľadávanie a záchrana. Dávam po slovo. Neskôr, dobre. E, operácie Frontexu zo 40 tisíc životov, ktoré boli zachránené od začiatku roka od 1. januára jednu tretinu na účte Triton. Frontex sa zasahuje v takýchto riskantných operáciách, ale zohľad na svoj mandát a to je logické, pretože vy ste e, prijali nariadenie o Frontexe a my musíme toto nariadenie rešpektovať. Takže my chceme zvýšiť operáciu Triton a geografický rozsah operácie Triton na to, aby sme dokázali zachrániť viac životov. To je našim cieľom. Louis Michel to povedal veľmi jasne. Musíme spolupracovať s nástrojmi, ktoré máme členskými štátmi, takže členské štáty musia uvoľniť prostriedky, musia požiadať a vypracovať operačný plán. Takže agentúra musí pracovať v súlade s mandátom, ale e, členské štáty ako Taliansko musia definovať potreby a rozsah. A Malta sa môže tiež pridať a my vyzývame Maltu, aby sa prijala tejto operácii. Ale my závisíme od členských štátov. Ale momentálne komisie snaží nájsť dodatočné prostriedky na zdvojnásobenie operácie Triton a Poseidon so súčasným rozpočtom. Takže neobvinujte nás, prosím, z toho, že máme len represívny prístup. Našim prvým prístupom je hľadanie a záchrana. A spolupráca s tretimi krajinami, k tomu by som rád povedal iba to, že Frontex sa plánuje vyslať svojho zástupcu do Turecka a zlepšiť spoluprácu s tureckými orgánmi v tejto oblasti. To bola jedna otázka o spolupráci s Tureckom. A teraz k otázke presídlenia legálne spôsoby, legálne cesty do Európe, Európy. Jediná existujúca legálna cesta Európy je presídlenie, no a Komisia vyzýva členské štáty už 5 rokov, aby zvýšili snahy v tejto oblasti a teraz na Európskej rade presadzujeme a snažíme sa presadiť pilotný projekt. Pilotný projekt podľa distribučného kľúča chceme, aby všetky členské štáty sa podielali na tom presídlovaní alebo usídlovaní Pomoc, chceme vypracovať distribučný vzorec, kľúč. Je to revolučný prístup a dúfam, že Európska rada dnes tento prístup príjme, pretože čo to znamená ten distribučný kľúč? Znamená to, že členská krajina bude musieť vzhľadom na HDP veľkosť populácie prijať a počet a žiadateľov o azyl, ktorí prijali za posledné 3 roky, budú musieť prijať viac no, utečencov spravodlivým spôsobom. Čiže my presadzujeme solidaritu medzi členskými štátmi a toto je jeden z kľúčových elementov, ktorý teraz presadzujeme na Európsku radu dnes večer. A dovolte mi zdôrazniť a upozorniť ešte na niečo. V právnych cestách hovoríme o utečencoch, ale hovoríme tiež o ekonomických migrantoch. Keď sa pozriete na lode, ktoré prichádzajú, e, prišli nedávno do Talianska, je tam čoraz menej sírčanov, utečencov z Eritreji. Je tam čoraz viac hospodárskych migrantov z západnej Afriky. A my musíme spolupracovať s západnou Afrikou, aby sme vytvorili rámec, tak aby neprichádzali nelegálnymi spôsobmi, aby do Európy a prichádzali do Európy, kde nemajú dobrú perspektívu do budúcnosti. Takže musíme tiež vypracovať a vybudovať operáciu Triton pre hospodárskych migrantov, ktorí nemajú právo zostať tu, my sa musíme sústrediť na skutočných prenasledovaných ľudí, na utečencov, ktorí potrebujú ochranu. A to je tiež súčasťou našej politiky. K otázke pani Guillaume o demontáži lodí, ničení lodí a právnych cestách a právnom rámci. Právny rámec je nasledovný. V bežných situáciách, keď zasahujeme na lodiach, tak sa treba požiadať o povolenie vlajkovej krajiny. Takže ak tá loď má vlajku, treba požiadať o povolenie vlajkovú krajinu. Ale v mnohých prípadoch na lodiach z Líbie alebo lode z Líbie nemajú vlajku, to rybárske lode a tak ďalej, takže nemôžeme zasiahnuť. Takže momentálne v rámci operácie Triton sa snažíme otiahnuť lode, a zničiť ich v prístavoch s ohľadom na environmentálne pravidlá. Nechceme ich ničiť uprostred morí, tak aby ich pašerácia prevádzači nemohli ďalej používať. Keď hovoríme o alternatívnom type operácií, toto už je niečo iné. To, by si, to si vyžaduje mandát OSN a chceme zasiahnuť na pôde Líbie, na území Líbie, ak by sme chceli niekoho zatknúť alebo zničiť člny. To je vec, ktorou sa treba zaoberať a hovorí sa o tom na rade v relevantných výboroch a skupinách. Takže ničenie lodí, ak by sa malo udeť v Líbii, vyžadovalo by si uznesenie OSN alebo no, podporu OSN, ale ak odtiahneme loď do medzinárodných vôd, loď, ktorú používali prevádzači a nebola označená žiadnou vlajkou, tak je to možné a neexistuje potreba získať na to medzinárodný mandát. Otázka pána Aleára o číslach. Áno, minulý sa uskutočnilo niekoľko tisíc prekročení hraníc od 1. januára tohto roku. Už eh, sme dosiahli číslo 40 tisíc. Ale je tu zvyšujúci tlak na Ázijskom mori. Líbijská cesta bola hlavnou cestou minulý rok a zohľadom na situáciu v Líbii naše analýzy ukazujú, že eh, plánujeme ďalší tlak eh, na grécké ostrovy, a nie na juh Talianska. Ale to treba ešte potvrdiť a uvidíme v nadchádzajúcich týždňoch, pretože sezóna teraz len začína. Myslím, že som odpovedal pani Dali, ktorá sa pýtala na rozsah. Musí sa to pripraviť v spolupráci s príjmajúcim štátom, keď budeme mať peniaze, pokiaľ ide o SIŽEM v Bamaku toto bola jedna z veľkých iniciatív komisie, ale nebola veľmi úspešná doteraz, to je pravda. Ale e, hľadáme iný e, typ centier, najmä v Nigerii, v spolupráci s IOM alebo možno v Sudáne, aby sme zopakovali alebo aby sme o, e, zriadili opätovne takéto centrum, kde by sa migranti mohli informovať o legálnych možnostiach dostať sa do Európy. Takisto by sa tam malo ale informovať o nelegálnych prostriedkoch a takisto plánujeme operácie dobrovoľného návratu, zdôrazňujem dobrovoľného návratu pre tých, ktorí sa chcú vrátiť do svojej krajiny pôvodu. No a e, ešte zareagujem na pani Jotovu O mesiac uvidíte, že navrhneme globálny holistický prístup k migrácii, ale opakujem, dnes sme sa mali rozprávať iba o boji proti prevádzačom. Ďakujem. Teraz pán Michael Rauschenbach. Poprosím vás, aby ste odpovedali. Ospravedlňujem sa ja ešte skôr, ako som si vypočujeme odpoveď od zástupcu Joint Marin, by som chcela vedieť nasledovne. Chcela by som, aby bol každý vypočutý a to je moja otázka, ktorú okrem iného adresujem pánovi Michelovi a týka sa niektorých vecí, ktoré on povedal to, čo sa deje na týchto lodiach, e, ktoré prichádzajú zo západnej Afriky. Je skutočne pravdou, že to sú všetci ekonomickí migranti. Ja chcem, aby nám komisia vysvetlila, čo je to ekonomický migrant. Ja mám veľa pochybností a nemyslím si vôbec si, nemyslím, že ich možno všetkých považovať za ekonomických migrantov. Je to taká veľmi brutálna otázka, ale, lebo ja sa chcem sústrediť na joint mare, ale E, už niekoľkokrát e, som o týchto veciach hovorila, ja mám veľké pochybnosti a ja myslím, že potrebujeme politickú reakciu. Moja otázka ohľadne Joint Mare. Máme tu zber informácií, odhady, čísla pre budúce vylodenia, pretože ja si myslím, že je teraz jasné, že e, tak ako sa mení počasie, tak je viac a viac E, ľudí na mori a ja si myslím, že je potrebné mať informácie o, o týchto odhadoch a zdroje. Akými zdrojmi in, vy disponujete? Myslíte si, že sú dostatočné? Na takéto operácie hovorili sme o 12 krajinách. A ďalšie krajiny kdeže sú? E, je tu nejaká práca aby, a pr- pracujeme na tom, aby sme presvedčili tieto ďalšie krajiny, aké záväzky prijímajú tieto krajiny a čo s tretími krajinami. Vôbec ste ich nespomenuli. Chcel, chcela by som upresnenia aj o krajinách mimo Stredozemného mora. Ďakujem pani Spinelli minútu. Ďakujem. Ja si myslím, že jedna minúta je, to dosť, je dosť veľa času. Ja by som chcela iba odpovedať zástupcovi e, komisie ohľadne misií Frontex a Triton. Mandáty to nie je hľadanie a záchrana. Napríklad my môžeme náhodou zachrániť ľudí na mori, pretože to je súčasťou morského práva, ale výskum to je, a sledovanie to je iná vec. A minulý rok operačný riaditeľ Frontexu poslal list ministrovi vnútra v Taliansku na oddelenie imigrácie a povedal mu pozor, vy nemôžete vyvíjať a robiť tieto vyhľadávacie operácie na otvorenom mori, mimo operácie Triton. Ne, nevykonávajte veľa týchto operácií. Ja mám isté pochybnosti o týchto kritériách hodnotení. Yes, Chceli by ste odpovedať? Mm, áno, veľmi stručne namiesto kritizovania Európy by sme mali využiť tieto strašné, tragické udalosti na to, aby sme urobili pokrok na európskej úrovni. A o to sa snažíme. Snažíme sa zdvojnásobiť rozsah operácií Triton a Poseidon. A to bude znamen- znamenať viac lodí na lodí, najmä v prípadoch núdze sa vyšle viac lodí Tritonu, aby zachraňovali e, životy. A my sme veľmi spokojní s tým, že zdvojnásobujeme objem operácie Triton. Nemali by sme stále iba kritizovať. Európsky občania stále kritizujú Európu, ale teraz sa konečne snažíme niečo urobiť. Prosím vás, podporte nás. Európa vždy robila pokroky v časoch krízy Erika zabezpečovala námornú bezpečnosť. Zvýšili sme bezpečnosť na letiskách po 11. septembri, takže teraz chceme reagovať na tieto tragické udalosti, aby sa v tom Európa zlepšila. Pokiaľ ide o, o pri, obyvateľov západnej Afriky, každá osoba, ktorá prichádza do Talianska, je hodnotená podľa azylového aky čiže musia absolvovať rozhovory a ak žiadajú o azyl, dostanú štatút utečenca, dostanú ochranu, aj keď prídu do Švedska napríklad. Takto to funguje. Chcem povedať, že väčšina z týchto ľudí, ktorí prichádzajú zo západnej Afriky, e, sú ekonomickí e, migranti, Takmer každý sírčan sa stane utečencom, dostane azyl, ale napríklad zo Senegalu e, drvivá väčšina ľudí, ktorí prichádzajú, sú ekonomickí migranti, nie sú uznaní, e, keď žiadajú o azyl. Ďakujem. A teraz dostane slovo pán Michael Rauschenbach, aby odpovedal. Prosím, stručne. Dve minúty. Ďakujem, pani predsedajúca. Budem sa snažiť dodržať tie dve minúty. Pán Coelho sa pýtal, či členské štáty e, si zdieľajú dostatok informácií a ak nie, tak e, čo na tom zmení J. Máre. E, keď sa pozrieme na príčiny, prečo členské štáty si nevymieňajú informácie, tak vždy je tam nedostatok dôvery. Niekedy je tam aj určitá nevôľa deliť sa o citlivé informácie o organizovanej trestnej činnosti, ale takisto tam chýba povedomie. Povedomie o tom, že nejaké miestne vyšetrovanie na lokálnej úrovni môže mať význam aj v európskom kontexte. Takže eh, v J. Máre sa snažíme najmä o to, zúčastnené členské štáty sa dohodli, že vytvoria národné kontaktné body pre Jotmáre a tam budú aktívne zbierať informácie priamo v štátoch a budú ich sprístupňovať. Okrem toho máme tých 6 vyslaných národných expertov. Ich hlavná úloha bude zriadovať e, permanentnú výmenu informácií so svojimi štátmi pôvodu. A v tom sa to líši od bežného prístupu, máme tu špecialistov na nelegálnu imigráciu, ktorí budú prítomní spolu s našimi týmami a dennodenne e, sa budú snažiť získavať e, aktuálne informácie od členských štátov, budú mať aj prístup k databázám a k Europolu a my budeme dávať analytický feedback. A preto si myslíme, že J. Mare je operácia, ktorá je lepšie vybavená ako e, naša, naše bežné operácie, ktoré každodenne robíme. Otázka Turecka. Počuli sme, že Frontex e, vyšle styčného dôstojníka pravdepodobne do, do, do Turecka. Zatiaľ tam máme dva informačné zdroje. Viaceré členské štáty vyslali styčných dôstojníkov e, zo svojich OČTK do Turecka a aj títo ľudia budú súčasťou JOTMARE, budú v kontakte s miestnymi národnými orgánmi činnými v trestnom konaní, budú um, zvyšovať povedomie v Turecku o našich informačných potrebách a budú e, zabezpečovať výmenu informácií. Europol nemá taký právny mandát, aby mohol mať priamu výmenu informácií s Tureckom, ale členské štáty to môžu robiť, mať tú priamu výmenu a členské štáty budú, ak je to v ich záujme, poskytovať svoje spravodajské informácie Europolu. Okrem toho tu máme aj Interpol, A tam, kde nemáme styčných eh, dôstojníkov EÚ vyslaných, tak aj Interpol veľmi rád eh, pomáha a bude uľahčovať výmenu informácií s operáciou Jotmáre. Eh, potom ďalšia otázka. Ja som ale nezachytil. Aha, to bola operácia Mos Majorum. Prepačte, ja nemôžem odpovedať na túto otázku, pretože mm, boli sme do toho zapojení, ale nemám detailné informácie. Pani Spinelli sa pýtala, koľko stojí Jotmáre a e, teda to, čo my teraz robíme, je financované z rozpočtu Europolu. Nepotrebujeme dodatočné finančné prostriedky pre Jotmáre. A náklady vyvolávajú najmä tí vyslaní národní experti. Mzdy väčšinou platí vysielací štát, ale my platíme tie náklady, ktoré sú spojené s pobytom v zahraničí. Ďalšia otázka bola, či rastie biznis prevádzačstva alebo nie. Náš dojem je taký, ale je ťažké to podložiť štatistikami. Náš dojem je taký, že tento pašerácky biznis nielen v stredozemí e, rastie. Monitorovanie sociálnych médií. My na toto nie sme odborníci a, a nemáme na to ani mandát na Europole. Toto si môžu koordinovať iba členské štáty medzi sebou. My Máre vnímame ako centrálny koordinačný bod Ehm, aj v rámci Europolu a je aj eh, Európska jednotka pre kybernetický zločin, ktorá nám pravdepodobne bude eh, pomáhať. Ehm, ide len o to, aby sme, boli, aby sme vedeli, čo sa deje eh, na sociálnych médiách, čo tam prebieha, aby sme neboli prekvapení najnovším vývojom. Potom zaznela otázka prečo sa do tohto nezapájajú všetky členské štáty, iba 16 štátov. Keď sme vytvorili uh, operáciu Máre, vyzvali sme všetky členské štáty, aby sa zapojili. Uh, e, 12 sa prihlásilo dobrovoľne, to boli tie najdôležitejšie štáty pre tieto fenomén. Ale to neznamená, že ostatní nespolupracujú, ale nie sú súčasťou toho špeciálneho týmu. Ale keď e, sa zaoberáme konkrétnymi prípadmi, tak máme styčných dôstojníkov priamo u nás pre všetky členské štáty, takže sa môžeme kontaktovať so všetkými, keď je to treba. Dúfam, že som zodpovedal všetky otázky. Ďakujem. Predsedajúca, Prepačte, nemáme toľko času a musíme prejsť už na ďalší bod. Máme časovisko z 23 minút. E, ak potrebujete, potom sa môžete ešte pri, e, súkromne porozprávať. Ďakujem všetkým rečníkom, ďakujem aj za prezentácie a odpovede. Ďalší bod je stanovisko bezpečné používanie systémov diakovo pilotovaných e, lietadiel RPAS, ktoré sú známe ako bezpilotné lietadla v oblasti civilného letectva. Je to iniciatívna správa. TRAN je gestorský výbor. E, slovo dostane Soraya Post, e, spravodajkyňa a potom tieňová spravodajkyňa. Nech sa páči. Ďakujem. Ja by som chcela na úvod povedať, že používanie drónov na civilné účely je rastúci trend a otvára nové trhy. Existuje veľa legitímnych civilných oblastí, kde sa dróny dajú používať. Nejde len o hračky, ale aj o priemyslové alebo poľnohospodárske sektory. Používajú ich aj iné profesné skupiny, ktoré napríklad pracujú so zberom informácií ako napríklad novinári. Využívanie týchto drónov na civilné účely je možné napríklad aj pri polícii, v spravodajských službách alebo pre administratívnu činnosť úradov. Je to oblasť, na ktorú sa komisia vo svojom oznámení nebude sústreďovať, ale podľa mňa si zaslúžuje zvýšenú pozornosť a k tomu sa ešte vrátim. Vývoj drónov na komerčné účely je pozitívna vec, ktorá otvorí letecký trh aj pre civilné dróny. Civilné bezpilotné lietadlá treba tak pilotovať, aby fungovali bezpečne. Pokiaľ, a to teda sa týka najmä ochrany základných práv. Je dobré, že komisia túto otázku otvorila a my môžeme významným spôsobom prispäť k tomu, ako by mohla vyzerať regulácia súkromného trhu s bezpilotnými lietadlami. Sú na trhu prístroje, ktoré si môže každý kúpiť a majú vyspelé vybavenie, e, takže môžu narušovať súkromie osôb a zhromažďovať súkromné údaje. V závislosti od toho, ako sa používajú, ako sú vybavené, môžu takisto porušovať slobodu informácií a prejavu. Keby sme mali v našom stanovisku tieto rizika zhodnotiť a mali by sme zhodnotiť aj e, ich e, ohrozenie základných práv z ich strany. Európska komisia by mala sa zastaviť, e, postaviť za ochranu osobných práv a preto by E, mala trvať na ochrane osobných údajov a tieto ustanovenia by sa mali aplikovať aj na bezpilotné lietadlá. Chráni tam osobné údaje aj technickú e, neutralitu. Existujúca smernica preto netreba prijímať nové opatrenia. Treba sa však zamerať na otázku ochrany súkromia. Musíme sa pozrieť na to, ako budeme pristupovať k bezpečnostným otázkam v našom stanovisku, pretože aj civilné bezpilotné lietadlá môžu ohrozovať život a zdravie jednotlivcov. My by sme v našom stanovisku mali tieto e, aspekty posúdiť a vydať odporúčania, ako najlepšie regulovať civilný trh s drónmi. Pre mňa je veľmi dobrou informáciou to, že dróny, ktoré sa využívajú pre komerčné účely, by mali byť dizajnované tak, aby obsahovali poistky pre ochranu E, ochranu osobných údajov už v dizajne. Komisia vo svojom oznámení zdôrazňuje, že je to jasné východisko, že všetko zhromažďovanie a spracovávanie údajov z drónov musí prebiehať na základe legitimity a legitimných aspektov. Komisia však nehovorí o úradnom využívaní drónov, napríklad pri polícii alebo vyšetrovacími orgánmi, pri kontrole hraníc alebo v ďalšej administratívnej činnosti. Preto by bolo vhodné, keby sme preskúmali aj nekomerčné používanie drónov. To otvára nové možnosti pre sledovanie občanov zo strany úradov a to by mohlo predstavovať porušovanie základných práv. Aj využívanie drónov v súkromnom a úradnom sektore sa musí používať na, pra, lega, pri rešpektovaní legálnych princípov, lebo inak by to mohlo ohroži, ohroziť súkromie. Mám niekoľko otázok na komisiu a zaujímalo by ma, prečo sa komisia sústredila vo svojom oznámení len na dróny určené na komerčné účely. Ďalšia otázka znie, že či komisia tiež plánuje sa zaoberať aj ďalšími civilnými oblastiami, kde sa môžu dróny využívať a v akej súvislosti. Ďalej komisia konštatuje, že Európsky úrad pre bezpečnosť leteckej prevádzky je tým najvhodnejším orgánom na vyvinutie systému pravidel pre civilné bezpilotné lietadlá. Zároveň však disponuje, že, že tento úrad nemá právomoc nad drónami, ktoré vážia menej ako 500 kilogramov, to však vylučuje väčšinu používaných drónov, preto nie je možné našu prácu takto obmedzovať. Preto by možno mohla komisia rozvinúť myšlienku, ako vnímať toto váhové obmedzenie z hľadiska ochrany práv. A potom by som bola rada, keby nám komisia oznámila, ako chce naďalej pokračovať v práci na regulácii obchodu a trhu s drónmi a aké časové harmonogramy má. Ďakujem. Ďakujem pekne. No a teraz eh, dostanú slovo stieňoví spravodajcovia, ktorí by sa chceli vyjadriť. Pán Koelio, nech sa páči. Ďakujem pekne, predsednička. Dovolte mi na úvod privítať oznámenie Európskej komisie k tejto otázke. Myslím, že to je skutočne veľmi dôležitá vec. Už s veľkým hospodárskym významom je jasné, že toto je len začiatok. Dróny v každom prípade budú mať obrovské dopady na našu spoločnosť. Nie sme historickým výborom v tejto otázke, ale aj tak by sme mali sa zaoberať detálne otázkami ochrany súkromia, ochrany údajov, ale tiež bezpečnosti. A nesmieme zabúdať dve podstatné myšlienky. Poprvé, proporcionalita. Veľkosť drónov je skutočne obrovská a dopady také veľké, že pravidlá musia zorganizovať túto, e, teda zohľadňovať túto diverzitu. Po druhé, ochrana údajov a súkromia musí byť čo najviac regulovaná v týchto technologicky neutrálnych pojmoch. To znamená, že pravidla musia byť horizontálne, nie špecificky vytvorené pre danú technológiu. No a to bude iste, toto je iste prvý z mnohých eh, razov, čo výbor hovorí o týchto otázkach. Ja by som teraz chcel poďakovať eh, kolegyni Soraj Post, ktoré otázku na Európsku komisiu zdieľam a chcem zdôrazniť, že sa teším na spoluprácu o tomto stanovisku. Ďakujem pekne. Ďakujem pekne aj za stručnosť. Ja slovo dostáva teraz pán Louis Michel ako tieňový spravodajca. Drahí kolegovia, pridaná hodnota drónov z ekonomického a technologického hľadiska hovoríme o veľkom počte e, pracovných miest. Nemožno to ignorovať, ale mňa znepokojuje tento e, intruzívny charakter technológií, e, pokiaľ ide o privátny život, ochranu údajov a ďalšie špecifické oblasti. Nemožno ich považovať e, za kamery alebo za sledovacie programy alebo kamery na uliciach. Takže pokiaľ ide e, o používateľov týchto aparátov, e, na to sa tiež treba pozrieť, lebo napríklad kamere, kamery sú fixne namontované, Zatiaľ čo tieto dróny, okrem toho, že sú do istej miery neviditeľné vzhľadom na svoju veľkosť a mobilný charakter, e, nie sú vlastne priamo napojené na používateľov a nemožno ich identifikovať. A pozrime si, aké to môže mať dôsledky na ochranu údajov a súkromný život. Keď na, predstavme si, že by tam bola namontovaná e, termická eh, kamera, ktorá rozpoznáva tváre, Eh, zaznamenáva hlas a tak ďalej. Drahí kolegovia, my myslím si, že my musíme mať jasnú, presnú a viditeľnú legislatívu, ktorá umožní rozvíjať sa priemyslu, ale zároveň bude garantovať čo najstriktnejšie rešpektovanie základných práv. Ľutujem, že komisia mešká s oznámením o ľudských právach v tejto oblasti. To ohrozuje koherenciu európskych trhov a takisto ohrozuje aj investície v tejto oblasti. Máme tu otázku, či potrebujeme špecifickú legislatívu, pokiaľ ide o dróny ohľadne súkromného života a ochrany e, údajov. Tam potrebujeme rozprávu. Myslím si, že v súčasnosti nedisponujeme súčasn- takouto legislatívou. A Mm, myslí, myslím si, že si treba preštudovať balíček ochrana údajov, aby sme zistili, aká je situácia. A pokiaľ ide o rešpektovanie základných práv v tomto rámci, treba využívať eh, technologický potenciál na to, aby sme zabránili využívaň, zneužívaniu na získavanie nelegálnych údajov a všetko používanie týchto drónov iné ako na rekreačné účely by malo byť dopredu oznámené a k tomu treba potom sensibilizovať aj používateľov, aby rešpektovali privátny život, ochranu údajov a treba sa zamyslieť aj nad tým, ako zabezpečíme rešpektovanie zákonov. A potom ešte k bezpečnostným aspektom, aj keď sa dróny môžu zúčastňovať zvýšenia bezpečnosti našich občanov, môžu sa stať aj hrozbou a preto treba pripraviť e, harmonizované ustanovenia, pokiaľ ide o rozdelenie neba medzi e, lietadlami a drónmi, aby sme sa vyhli kol- kolíziám. A my musíme zabezpečiť výmenu dobrých skúseností na úrovni Europolu aj Eurojustu. Takže mňa znepokojuje nedostatok exhaustívnosti tohto oznámenia komisie, ako aj rížské vyhlásenie rady k tejto otázke. Ďakujem. Ďakujem pekne. Slovo dostáva pani Zerbalos. nech sa páči. Ďakujem. Ja teraz budem vystupovať, e, budem hovoriť po švedsky. Per sama. E, vidím, že sme tu identifikovali pri najmenšom niektoré oblasti, o ktorých potrebujeme ešte viac s komisiou diskutovať. Ide tu o to, ako regulovať používanie drónov v civilnom letectve a v civilnej leteckej premávke. Musíme e, pracovať na základe základných práv a bezpečnosti, pretože údaje, ktoré sa získavajú prostredníctvom drónov, je možné využiť aj v práci polície a pri vymáhaní zákonov. Táto práca musí ísť ruka v ruke s balíčkom ochrany osobných údajov, o ktorom sa teraz diskutuje, a nemôžeme zabúdať na to, že o tomto balíčku aj rokujeme ďalej, je potrebný, sú potrebné určité štandardy na využívanie e, drónov a jedna vec tu nezaznela a síce správa z britskej snemovne lordov z 5. marca, kde sa navrhuje proporčný, proporčný bezpečnostný systém a proporčná regulácia. E, túto otázku by sme mali tiež prerokovať s verejnosťou, Dróny sú užitočné, môžu byť pozitívne využité aj negatívne využité a preto naša rozpráva musí byť čo najširšia a musí e, zahrnúť aj verejnosť. Ďakujem, ďakujem. Teraz o slovo požiadala pani Jacqueline Foster. Pani Foster je spravodajkyňou e, z výboru pre dopravu. Nech sa páči, máte slovo. Ďakujem veľmi pekne, predsednička, za to, že môžem stráviť na vašom výboru pár minút. Ja by som chcela poďakovať za pripomienky spravodajca, spravodajkyne a tieňových spravodajcov. Toto je nová správa. Nič sa tým nereviduje. A myslím, že mnohí z nás si uvedomujú uh, dni Blériota, Amy Johnsonovej a bratov Wrightovcov. A pred storočím, alebo za tých 100 rokov, uh, letecký priemysel pokročil, no dróny nie sú prvé, eh, alebo teraz nie sú úplne novinkou, prvé sa objavili už pred niekoľkými eh, rokmi, desiatkami rokov, no a používa sa nielen na eh, komerčné účely, pretože armáda, policia už používajú tieto zariadenia, my musíme sa prispôsobiť realite a zistiť, ako postupovať. Nechcela som povedať ja nejak veľmi veľa k tejto téme, ale a jeden z kolegov hovoril práve o správe snemovne lordov. A ja odporúčam ju na prečítanie, je to napísané veľmi zrozumiteľným spôsobom. Mm, kolegovia zo snemovne lordov a hovorili s ľuďmi, aj tu v Bruseli, takže oni prijali skutočne výbornú iniciatívu. Nie Je to prvýkrát, keď v parlamente robíme niečo podobné a obdobné a ja už som predstaviteľov priemyslu, rôznych orgánov, orgánov komisie JATA To zapojila budeme hovoriť o pracovnom dokumente, ktorý by mal byť pripravený vo všetkých jazykoch, pomerne čoskoro asi angličtinu už máte. A 5. maja na tom, o tom budeme hovoriť na výbore pre dopravu. No a ja, tiež na medzinárodný prístup, my sme súčasťou EÚ, sme v medzinárodným výborom, spolupracujeme s Austrálčanmi, Novozelandianmi, Američanmi EU Všetci sa snažíme nájsť spôsoby, ako to vyriešiť. Pán Michel to už povedal, nové odvetvie, my sme lídrami vo výrobe, takže musíme sa toho pevne chytiť a hľadať spôsoby postupu vpred, ako ste povedali. Ja som presvedčený, že sa nám to podarí. Takže zatiaľ ďakujem a teším sa na spoluprácu tejto mimoriadne zaujímavej správe. Ďakujem. Ďakujem pekne, pani Foster. Na no slovo teraz dostane predstaviteľ komisie pán Cornelisa, ktorý nám predstaví oznámenie. Pán Cornelis, máte slovo, nech sa páči. Ďakujem pekne, predsednička, dámy a páni. My si myslíme, myslí, že dróny sú skutočne vstupnou technológiou a budú v budúcnosti letectva zohrávať dôležitú úlohu. Myslíme, že túto technológiu treba prijať a využiť kvôli príležitostiam, ktoré prináša, ale tiež uznávame, a uznávame to aj v oznámení komisie v minulého roka, že táto nová technológia prináša obrovské výzvy pre spoločnosť. Takže pravidlá v budúcnosti by nemali len podporovať túto technológiu, ale mali by v prvom rade zaoberať teda základnými právami obyvateľov, myslím hlavne na bezpečné služby dron, ale tiež na ochranu súkromia a údajov, tak ako povedali predchádzajúci rečníci. Takže ja sa zameriam na tieto otázky. Myslíme si, ako som už povedal, že musíme riešiť spoločenské otázky, ak chceme, aby trh s dronami sa ďalej rozvíjal a zohľadňoval, a zohľadňoval názory občanov, a akceptácia verejnosti je veľmi dôležitá a vieme tiež, že účastníci priemysle to tiež veľmi dobre uvedomujú a podporujú. No a preto komisia už od roku 2013 sa zapája do dialogu za orgánmi, Európskym orgánmi pre ochranu údajov, na národnej a európskej úrovni. No a výsledkom tohto procesu je, že dozorný úradník pre ochranu údajov vydal oznámenie v novembri minulého roka o drónoch. Toto stanovisko zdôrazňuje informovanie verejnosti a zlepšovanie nástrojov priemyslu. Tiež sme začali dialog s národnými ochrannými alebo s národnými orgánmi na ochranu údajov. Zariadila sa pracovná skupina, ktorá teraz hovorí, hovorí o dronoch na civilné eh, využitie a predstavíme priebo našich prác. Aj túto, toto stanovisko komisia vydala stanovisko o ochrane, teda štúdiu o ochrane súkromia a bolo to v súlade s názorom EDPS a so stanoviskom ministra dopravy eh, z oktobra minulého roka. Spolu sa k záveru, že existujúca legislatíva, keď bude finalizovaná revízia o ochrane údajov pravdepodobne nebude musieť byť modifikovaná na to, aby sa zaoberala drónmi, tak ako to povedala spravodajkynia výboru. Na dôvod je jednoduchý, konkrétne, že táto legislatíva je technologicky neutrálna. Že aká je situácia dnes, komisii a práca nie je nič rozhodnuté, pracujeme na dopadovej štúdie, ktorá sa zaoberá všetkými otázkami je jasné, že v oblasti bezpečnosti pravdepodobne budeme potrebovať nové pravidlá na riešenie dron. Momentálne pravidlá to nepokrývajú, nepostihujú dosť dobre a samozrejme bezpečnostné pravidlá musia byť také, aby e, sa pomohlo implementácii e, druhých dôležitých aspektov, ako je ochrana súkromia a údajov. Uvediem dva konkrétne prípady a príklady. V deklarácii z Rigi bolo uvedené, že dôležité, aby operátori drónov boli identifikovaní a pán Michel hovoril o tejto otázke, že na rozdiel od iných prostriedkov sledovania nevidíme na prvý pohľad, kto je operátorom a existujú technologické riešenia, ako napríklad um, identifikačné označenie drónu. To by zlepšilo bezpečnosť, ochranu súkromia a trestné stíhanie, povedzme. No a to tiež technologicky, toto ďalší problém technologického rázu je geofencing a to je zákony, e, už do softvéru zapojiť e, obmedzenia do softveru drónov, drónov, tak aby nemohli lietať nad niektorými oblastiami. Boli by, vznikli by tak bezletové zóny. No a čo sa týka načasovania, tak koncom roka predložíme balíček stratégie, ktorý sa bude týkať mnohých otázok a dróny budú súčasťou tohto balíčka, takže sa detaily toho, čo chceme urobiť a právne návrhy v oblasti bezpečnosti. No a to bude súvisieť s politickým záväzkom umožniť dronom eh, lietať v európskom vzdušnom priestore spolu s ďalšími užívateľmi od roku 2016 vzhľade s európskymi pravidlami, na rozdiel od dnešnej situácie, keď platia iba národné pravidla. Ešte pár bodov, ktoré chcem uviesť, eh, otázky obmedzení na 150 kg. čo týka kompetencií Európskej agentúry pre leteckú bezpečnosť. Viac menej všetci si uvedomujú už, že tento limit nie je vhodný a mal by byť odstránený. Rovnako orgány členských štátov sa na tom zhodli a dohodli. Pred mnohými rokmi bol zavedený predtým, než trh s drónmi sa skutočne rozvinul, takže pravdepodobne to zmiznilo a prečo sa zameriavame na komerčné využitie drónov, pretože toto je naša hlavná oblasť zodpovednosti a kompetencií, čo sa týka letec- letectva, tak my neregulujeme štátne služby, napríklad policajné vrtulníky. Európske pravidla tiež neregulujú. No a myslím, že týmto som zodpovedal na väčšinu otázok. Ďakujem pekne. Ďakujem pekne ja by som teraz sa chcela sa spýtať, či pani Post by sa chcela ešte vyjadriť. Stručne prosím. Eh, eh, ja budem aj naďalej hovoriť po švédsky. Chcela by som sa poďakovať za vaše názory a príspevky a teším sa na dobrú spoluprácu. Som si istá, že sa nám bude spolu dobre pracovať a teším sa na to, že spoločne vypracujeme jednoznačné stanovisko, ktoré bude rešpektovať princípy bezpečnosti a ochrany základných ľudských práv. Pokiaľ ide o časový harmonogram, prvý návrh stanoviska chceme predstaviť výboru 4. júna a stanovisko by malo byť prijaté v výbore 3. septembra. 15. septembra bude správa prijatá vo výbore TRAN a ako som už e, povedala, teším sa na spoluprácu a ďakujem. Ďakujem pekne. Prezentácia návrhu na stanoviska e, by sa mala uskutočniť 4. júna. Lehota na predkladanie pozmeňujúcich návrhov je 12. júna 2015 o 12.00. Ďakujem pekne a prejdeme eh, k ďalšiemu bodu. To je štúdia hromadného sledovania. Kolegyne, kolegovia, táto štúdiu, o túto štúdiu eh, požiadal UA ako súčasť eh, v hromadnom sledovaní. Týka sa to kritických vecí ako možné e, prijatie, ako kodovanie N2N, možné e, prínosy otvorného zdroja na zlepšenie bezpečnosti, e, výhod a nevýhod európskeho internetu, ako aj ďalších pokročilých technologických trendov, ako datacentrická bezpečnosť napríklad. V prvej časti štúdie pán Schuster vysvetlí, v akom rozsahu európsky občania môžu alebo nemôžu byť úspešní v ochrane svojich eh, súkromia použitím rôznych typov bezpečnostných riešení, riešení, ktoré sú dnes dostupné. Rovnako bude hovoriť stručne o, ich, o jeho nálezoch týkajúcich sa komerčných produktov hromadného sledovania, služieb dostupných na trhu. V druhej časti štúdie pán Patrik de Graaf predstaviť taký strategickejší pohľad na možné riešenia na lepšie, zlepšenie internetu. On bude hovoriť o rôznych politických možnostiach, korešpondujúcich s rôznym úrovňou technologických narušení a štátnych zásahov. No a I understand that a teraz najskôr pán Schuster a potom pán eh, De Graaf predstav svoju prezentáciu no a potom otvoríme budeme mať čas na diskusie. Takže pán Schuster, nech sa páči, máte slovo. Thank you, Mrs. Chair. Uh... Ďakujem, pani predsedajúca. Mám eh, iba jednu krátku eh, pripomienku chcem e, vás požiadať, aby ste e, skontrolovali personál toh, tejto budovy. Prezentáciu, PowerPointovú prezentáciu Europolu sme videli až 15 minút po začiatku ich prezentácie a teraz mi povedali, že nie je možné stomiť svetla v tejto miestnosti a bez toho nemôžeme sledovať e, tú PowerPointovú prezentáciu. Ja nevidím polovicu slajdov a myslím, že počas tejto prezentácie to bude to isté. Nemôžem, jednoducho nedarí sa mi to čítať, niečo tu nefunguje. E, personál e, tejto budovy nefunguje, nepracuje dobre a dúfam, že niekto to napraví a postará sa o to. Ďakujem. Myslím, že prezentácia Európou nám bude rozdaná cez internet. A dúfam, že zamestnanci personálu nám pomôžu s týmto. A teraz má slovo pán Šastel. Thank you again, Mrs. Chair, uh, honorable members. Uh, pán Šuster, dámy a páni, uh, je pre mňa veľkou cťou, že dnes môžem uh, predstaviť prvú časť štúdie o hromadnom uh, sledovaní my sa sústredíme na to, aká je súčasná sieť eh, služieb aplikácií, aké sú tu rizika a výhody. Štúdiu vypracovala organizácia, pre ktorú ja pracujem. Môžete si eh, toto všetko prečítať aj v správe, ktorá je na internete. Nebudem zachádzať do detajlov. Závery tejto štúdie jasne ukázali a potvrdili, že národné bezpečnostné agentúry a OČTK rôznych členských štátov používajú technológie hromadného sledovania, aby bez rozlišovania zhromažďovali údaje o internetovej komunikácii a tieto dáta potom analýzujú a filtrujú a snažia sa nájsť vzory, vzorce správania, ktoré môžu ohrozovať vnútornú bezpečnosť štátov alebo môžu znamenať kriminálnu činnosť. Tieto agentúry majú obrovské portfólio sofistikovaných nástrojov a aplikácií, softvéru aj hardvéru, zhromažďujú tieto údaje a zasahujú, e, prenikajú do e, systémov ich vlastné um, týmy vyvíjajú tieto nástroje, alebo niekedy používajú aj komerčne dostupný software, ktorý využívajú po celom svete aj iné firmy, aj európske firmy, napríklad Gamma Group, uh, ktorá sídli v Nemecku, alebo Hacking Team Company Group v Taliansku. Napriek tomu, že existujú dohody, ktoré obmedzujú export e, týchto sledovacích technológií do určitých tretich štátov. Aktivisti za digitálne práva zistili, že takéto aplikácie sa dostávajú aj do štátov, e, ktoré nedodržiavajú ľudské práva. Pokiaľ ide o hromadné sledovanie, musíme rozlišovať jednoznačne medzi hromadným sledovaním, to je nerozlišované a nepovolené zhromažďovanie údajov a na druhej strane tu máme legálne vyšetrovania, ktoré sa opierajú o legálne a zacielené príkazy vyšetrovacie. Čiže tu musíme rozlišovať a takisto musíme jasne rozlišovať medzi typmi údajov, ktoré sa zhromažďujú. Na jednej strane máme metadáta, to sú údaje o údajoch, alebo sú to informácie o tom, kto, kedy, ako, akým spôsobom, e, cez aký komunikačný e, kanál e, bol v styku. To sú teda metadáta a tieto dáta často zhromažďujú aj prevádzkovateľia internetových služieb, poskytovateľia internetových služieb a tieto metadáta sú veľmi vhodné na analýzu s pomocou počítača s technológiami umelej inteligencie a tieto metadáta, e, vlastne z nich sa dajú extrahovať dodatočné informácie. Ukazuje sa, e, že existuje veľa prípadov, kde na základe takejto analýzy e, metadát bolo možné nájsť anonymizovanú osobu Napríklad na základe údajov z Facebooku bolo možné potom identifikovať e, meno konkrétnej osoby. Takisto údaje o polohe, ktoré zhromažďuje Google alebo mm, váš smartfón, to je niečo podobné. No a na druhej strane máme údaje o obsahu, to sú tie skutočné o obsahy, e, či už textové správy, hlasové správy a tak ďalej. Tieto informácie sú zachytávané a zhromažďované a agentúry majú možnosti zachytávať tieto informácie zo všetkých e, typov prístrojov, hardware, software, dokonca aj z rútrov alebo zo zásuviek. Ja, a samozrejme z našich mobilných telefónov je možné zhromažďovať tieto informácie a to samozrejme e, zo všetkých súčasne používaných operačných systémov. Čo môžu občania urobiť, aby sa vyhli takej, takejto praxi? Naše najdôležitejšie odporúčanie je, aby ste používali šifrovaciu technológiu. Šifrovacia technológia môže byť používaná na to, aby sa šifrovali aj metadáta, aj obsah. Pokiaľ ide o metadáta, šifrovanie obsahu skrie veľa informácií, ale nie je možné skryť tie koncové body. To znamená, že ten, kto vás odpočúva, vždy bude vedieť, kto sa s kým rozpráva. Ak chcete toto zakryť, tak musíte použiť aj VPN, Virtual Private Network alebo nejakú inú anonymizačnú službu. Samotný obsah asi ste e, s tým mali skúsenosť pred dvoma dňami v e, Security Cafe. Môžete šifrovať e, pomocou rôznych protokolov obsah a to sa všetko dá skombinovať so štandardnými bezpečnostnými metódami ako antivírus, firewall a takisto silné heslá, nie jedno heslo, takisto umelé stratégie, neotváranie príloh v neznámych e-mailoch a tak ďalej. Nema, nesmiete reagovať na maily, kde vám hovoria napríklad e, váš bankový účet bol zatvorený a tak ďalej. No a takisto, takisto by ste mali aktualizovať uh, pravidelne váš software, pretože potom e, nebudete mať v počítači aplikácie, ktoré majú zastaralé bezpečnostné parametre. Ale napriek tomu, že e, uplatňujeme tieto opatrenia, ani tak neexistuje žiadna záruka, to vám povie každý expert, neexistuje žiadna záruka, e, že nebudete cieľom zacieleného útoku. A ak na vás zautočí taký mocný subjekt ako štát, tak bežný občan naozaj nemá možnosť to zistiť a nemá možnosť tomu zabrániť. Ani štáty alebo veľké organizácie nemôžu zabrániť takýmto cieleným útokom. Nástroje, ktoré máme k dispozícii ako občania, aby sme zabraňovali alebo a, a, týmto veciam, alebo aspoň, aby sme si zvýšili súkromie na internete. Je veľa takýchto, takýchto možností. Pred pár dňami ste si to mohli aj vy vyskúšať. Pokrýva to e, všetky oblasti, ako šifrovanie dát na vašom e, pevnom disku alebo e, šifrovanie hlasovi, hlasu, mailov alebo vášho surfovania na internete. Toto všetko je k dispozícii. E, v rámci dnešných využívaných e, operačných systémov je to k dispozícii pre fixné aj mobilné zariadenia, ale ten e, trh dnes je veľmi dynamický, stále sa objavujú nové riešenia a staré sa, sa strácajú. Pokiaľ ide o politické možnosti, ktoré máme na základe tejto štúdie, čo sme zistili, domnievame sa, že povedomie používateľov e, sa musí e, zlepšiť. Musíme propagovať osvedčené postupy v oblasti bezpečnosti, to, čo som spomínal, tie opatrenia plus šifrovanie, možnosti šifrovania. Faktom je, že používanie týchto bezpečnostných opatrení nie je veľmi rozšírené medzi obyvateľstvom. Je to málo využívané, najmä šifrovanie a myslíme si, že dôvodom je aj to, že tieto nástroje sa veľmi ťažko pádne používajú a preto žiadame, aby sa investovalo do toho, aby súčasné nástroje sa integrovali do nejakého systému, ktorý bude ľahko používateľný. Ehm, do každej aplikácie by takáto služba mala byť ehm, defaultne zapracovaná aj v rámci služieb, ktoré využívame ako Google, sociálne siete, vždy by to tam malo byť e, úplne automaticky zabudované ako bežná služba. Teraz dám slovo Patrikovi de Gráfovi, nech sa páči, e, predniesie druhú časť. E, vážení poslanci, vážené poslankyne, ďalšia, ďalší slajd, nech sa páči, na mojej prezentácii tejto časti e, predstavím druhú časť štúdie. Hovoríme tu o technológii a o politických e, možnostiach, ktoré z toho vyplývajú. Budem sa snažiť e, hovoriť nie príliš technicky, ale bohužiaľ je to veľmi technická téma. Mm, mm, najskôr ochrana súkromia, dlhodobá, krátkodobá. Policy scenarios and the underlying key technology developments v oblasti technológie mám, sa nám ponúkajú isté politické riešenia. Niektoré z týchto otázky už spomenul pán Šuster. A vlastne tento uh, ich, ich eventuálny prínos budeme môcť potom vyhodnotiť. Pokiaľ ide o ochranné opatrenia, pokiaľ je o občanov ochranu údajov, tak neexistuje tam 100% garancia. A pokiaľ ide o, najmä o hrozby, neexistuje tu 100% záruka. A potom tu máme mechanizmy e, e, týchto e, výs a treba ich udržiavať E, treba si uvedomiť, že tu je riziko masívneho dohľadu, treba to sledovať. Máme tu európsku podsieť internetu, ktorá bola navrhnutá a myslím si, že to je riešenie, ktoré sa už e, teraz e, neberie do úvahy. Ďalším základným mechanizmom je, aby neboli údaje zbierané E, te- prostredníctvom technológií masového dohľadu. Tu ide o minimalizáciu e, zraniteľnosti technológií, ktoré my používame. Treba bdieť nad tým, aby softvery, ktoré používame, boli e, vyvinuté bezpečným spôsobom, aby zostali bezpečné. Rovnako treba využívať platformy e-cloudy, ktoré E, ktoré by boli mimo dosahu tých, ktorí chcú zhromažďovať vaše údaje. Tretím mechanizmom je DVT, je, aby sme sa vyhli tomu, aby ľudia, ktorí zbierajú údaje, nemali k tomu prístup. Tu ide najmä o šifrovanie. To znamená, že aby e, prístup a e, k čítaniu údajov nemali ľudia, ktorí nemajú k tomu povolenie. To možno zabezpečovať aj na chode, ale aj v tých E, v tých e, koncových zariadeniach, ktoré máte vy, či už tablety alebo počítače. Technickejšie záležitosti, bezpečnosť údajov, tam nechcem zachádzať do detajlov, ale my sa sústredujeme na ochranu automobilov a nie e, autostrát. Iba za niektorých podmienok môžete vojsť do auta, aby ste mohli otvoriť dvere a aké sú e, scenáre, ktoré sa nám tu ponúkajú. Povedal by som, že sme e, vlastne e, e zrušili veľa, asi 12 politických riešení a veľa vecí tu treba stráviť. My sme tu veci rozdeli do viacerých kategórií, máme tu viacero osí, potreba inovácie, e, či technológia, ktorá sa používa, je nová a potom druhá možnosť je, E, potrebná e, verejná intervencia. Ďalej treba podporovať uvedomilosť až po totálne vykonávanie členských, v členských štátoch alebo v celej EÚ. A dole naľavo máte riešenia, ktoré sú veľmi blízke tomu, čo tu vysvetľoval pán Šuster, to už existuje. alebo sú vo veľmi pokročilom štádiu vývoja, ale treba ich trošku viac presadzovať, aby mohli byť príjmané v čo najširšom meradle. To znamená, že tieto e, možnosti sa budú neustále zlepšovať, lebo bezpečnosť je veľmi dôležitá. A ďalej nejde tu len o e, spolužitie, zábavu, ale často tu ide aj o záujmy, a používateľov, prečo používajú práve tie a nie oné zariadenia a tak ďalej. O tom budeme hovoriť neskôr. Aby sme toto všetko v širokom meradle mohli schváliť, tak je potrebné, aby sa o tom rozhodli e, používateľia buď individuálne alebo kolektívnejšie, tak ako to navrhoval pán Šuster, či už prostredníctvom skupín predávačom, ktorí budú vlastne eh, ponúkať vo svojich eh, balíčkoch priamo tieto bezpečnostné eh, balíčky. No, vpravo dole sú technológie, ktoré sa momentálne vyvíjajú, ale nie sú, nebudú k dispozícii skôr ako o niekoľko rokov. Bezpečnosť tých centrálnych údajov, niektorí klienti sa toho dožadujú, ale je tu veľký problém, aby sa to aplikovalo v širokom meradle. Je tu niekoľko veľmi sľubných vývojov, ale ešte treba veľa práce, kým sa to stane celé operačné, operabilné a bude možné to zaviesť do praxe. ľavo hore sú opatrenia obnovy dôvery. Treba predovšetkým obnoviť dôveru medzi štátmi alebo medzi tými, ktorí nachádzajú nedostatky v oblasti zabezpečenia. A tam treba potom delegovať zodpovednosť na celoeurópskej úrovni. Tam ide o zraniteľnosť v sieti, e, networku a treba sa potom obrátiť na prevádzkovateľov týchto sietí a treba požiadať o povolenie vstúpiť do siete a napraviť chyby. To už v niektorých európskych krajinách existuje. Hore naľavo je tá najzaujímavejšia vec, to je, alebo skôr hore napravo, väčšina politických riešení vedie k balkanizácii internetu, to si musíme uvedomiť. Takže je to jedna časť e, riadenia technológií, ktoré sú E, nesprávne využívané bez toho, aby členské štáty alebo EÚ nemohli zasiahnuť e, nemožnosť napraviť tieto európske internetové podsiete. Tie boli vytvorené, ale my môžeme na úrovni riadenia vytvoriť certifikačný európsky režim pre e, dešifrovanie, ktoré sa najčastejšie používa. Teraz sa najčastejšie používané šifrovacie systémy e, sú certifikované americkým národným inštitútom pre vedu a technológiu a jeho hlavným cieľom je slúžiť americkej vláde a nie svetu, ale sú vynikajúcej kvality a trošku teda to viedlo k tomu, že sú náhle príjmané v celom svete. Ako viete, NSA stále má svoje slovo, ktoré hovorí, pokiaľ ide o šifrovanie. A myslím si, že by bolo veľmi dobre, keby sme v tomto smere našu závislosť e, obmedzili. Nie je to však ľahké, pretože tieto normy musia byť normalizované. Ďalej, aké tu máme riešenia, e, ktoré sú sľubné? Kľúčovou otázkou je samozrejme pozrieť sa na to, ako môžeme dosiahnuť nové priateľné riešenie v záujme európskych občanov, v záujme ochrany privátneho života a aby boli teda uspokojené potreby aj e, bezpečnostných orgánov a polície, pretože techniky, ktoré sa používajú na ochranu privátneho života, môžu byť použité aj na e, pokrytie kriminálnych aktivít. My sme používali použili odhalenia pána Snowdena a to, čo sme sa dozvedeli následne na to, aby sme konali. Takže my si myslíme, že je treba viac chrániť európskych občanov a umožniť policajným aj bezpečnostným zložkám na národnej úrovni sústrediť sa na kriminálne činnosti. Niektoré riešenia sú sľubné, a správa obsahuje minimálne 24 týchto riešení. Prvé, čo chcem zdôrazniť, sa týka delimitácie údajov a ochrana vašich údajov a takisto definície toho perimetra, v rámci, ktorého, v rámci ktorom môžu tieto údaje sa pohybovať, pokiaľ ide o úroveň, pokiaľ ide o údaje a o infraštruktúru, tak tam E, treba povedať, že tie najslúbnejšie údaje, na ne sa treba najviac e, sústreďovať. E, celoeurópska sieť, to bude ťažké zaviesť do praxe, ale lebo to podľa nás povedia aj k otvorenej ekonomii a nebude garantovať to, že keď ten, kto sa dostane do siete, bude môcť vykonávať dohľadnú činnosť Myslíme si, že treba lepšie chrániť vaše údaje ako sieť, teda chrániť skôr auta ako, ako cestu. A z hľadiska ochrany e, privátneho života a e, kybernetickej bezpečnosti. Tu je dôležitý aspekt e, bezpečnosť e, softvéru. Sú tu mnohé dobré riešenia, ktoré máme k dispozícii, ale vidíme, že aj niektoré kritické riešenia pre ten privátny život nemôžu garantovať, že sú bezpečné. Napríklad sieť TOJ, tam iba jedna osoba e, kontroluje bezpečnosť. To je veľmi slabý prvok v celom tomto procese. Aj v tomto celom nástroji. A potom tu máme ešte šifrovanie e, v, nie, v rozličných častiach reťaze, reťaze alebo siete, aby sme sa vyhli útokom. Rovnako tu máme malé, malé e, e, špecifické certifikačné režimy, ktoré môžu byť skutočne riešením a dobrým nápadom. Rovnako je dôležité, aby sme hľadali individuálne aj kolektívne spôsoby, ako tieto technológie e, zavádzať. Možno by nebolo zlé, keby sme e, spolupracovali aj s bezpečnostnými orgánmi, aby sme zabezpečili kolektívny prístup k príjmaniu týchto technológií. Rovnako je dôležité, aby tieto technológie boli ľahké, e, aby boli priateľské pre používateľov a aby sme mohli príjmať nové technológie a nové nástroje, ktoré sa objavujú na trhu, aby tu bola aj kontrola kvality týchto nástrojov. No a úplne na záver chcem povedať, že v priebehu štúdie sa nám vytvorili také isté vzorce, ktoré ovplyvňujú aj politiku. My nie sme politickou organizáciou, my sme technologická firma, ale chcel by som vám povedať niekoľko vecí, ktoré vás možno budú zaujímať. Poprvé, bezpečnosť a ochrana súkromia to nie je niečo e, protirečivé. V mnohých častiach sa prekrývajú a sú tam evidentné prieniky. Ak chceme medzi týmito dvoma javmi nájsť rovnováhu, tak je to čiastočne technologické riešenie, ale aj politické riešenie. Ďalej tu máme dôležité, aby sme sa zamysleli nad tým, aký druh technológií nám pomôže a aký druh technológií bude e, pomáhať až príliš. Rovnako je dôležité mať na pamäti aj legitimitu rôznych operácií. Verejnosť tiež má často dojem, že šifrovanie je niečo e, niečo zlé, ale pritom šifrovanie je základná vec napríklad v bankovníctve, takže to je naozaj veľmi dôležitý mechanizmus a je to dôležitý prvok zabezpečenia, zabezpečenia bezpečnosti internetu, kde budeme pracovať a kde budeme pôsobiť. A ešte by som chcel povedať, že šifrovanie E umožňuje rozlišovať aj medzi hromadným, masovým a cieľovým sledovaním, cieľeným sledovaním. A aj to umožňuje aj legálne sledovanie. No a úplne posledný komentár, ktorý ešte chcem predniesť. E, máme to tu taký interaktívny systém, ktorý stále sa zväčšuje, a s tým súvisí takisto aj systém internetového prepojenia. Myslím si, že to sledovanie nakoniec na ľudí dopada oveľa viac, ako očakávajú, alebo ako sa očakáva od budúcnosti. Toto všetko sú veľmi zaujímavé veci pre odborníkov a pre technológov, ako ja E, preto vám ďakujem za pozornosť. Ďakujem, hovorí pani pred... E. Teraz môžeme začať diskusiu. Pán Depres požiadal o slovo a možno niekto ďalší, ešte pán Coelho a Albrecht. Pán Depres, máte slovo, nech sa páči. Ďakujem, pani predsednička. Najskôr sa chcem expertom ospravedlniť aj kolegom, ktorí sú odborníkmi v informatike. Ja som, nie som veľmi zbehlý, nevyznám sa v technických aspektoch, som čistým používateľom e, týchto prostriedkov a niektoré veci, ktoré ste tu naznačili, nechápem, ale napriek tomu mám také dve úvahy na základe toho, čo ste povedali ja si myslím, že je nemožné transformovať všetkých používateľov internetu, teda myslím tu na bezpečnosť osobných údajov. Nie je možné transformovať všetkých používateľov ako ja, niektorí sú sofistikovanejší, iní menej, na inžinierov self-protection. Ja neviem, vy ste v istom okamihu povedali, že je potrebné, pokiaľ ide o e, skladovanie údajov, E, sa snažiť zvoliť také tie cloud, ktoré budú mimo dosahu tých, ktorí majú e, vlastne prístup k tých údajov. Ako ja môžem byť informovaný alebo môžem vedieť, že ktorý ten cloud je mimo dosahu týchto pokusov. Ja viem, že sú tu e, k dispozícii čoraz sofistikovanejšie opatrenia, prostriedky, ale to nezabezpečuje ochranu osobných údajov. Ak niektorý poskytovateľ zabezpečí do svojho balíčka aj ochranné mechanizmy, to mi prípada inteligentnejší e, prístup, ale ako, ako si to predstavujete, to je otázka. Toto nie je mož- nebolo by lepšie donútiť tých veľkých predajcov k tomu, aby tieto mechanizmy prijali, ako transformovať všetkých používateľov na inžinierov self-protection. Ak som to správne pochopil, tak to šifrovanie, to je riešenie, ktoré vy navrhujete. Ja som zodpovedný za bezpečnosť, nie len za ochranu údajov, osobných údajov. V tomto výbore my chránime občanov aj proti internetu a policajné sily nám hovoria, že treba stanoviť isté limity. A vy tu máte odpovesť. A to je tiež politické, politické Aká opcia. Vy ste diskvalifikovali masové zbieranie údajov a to v prospech cieleného zberu údajov. To ste povedali. A ak je to technicky možné, ja som si možno zle interpretoval to, čo ste povedali, ale ja som to cítil, po, pochopil tak, ako som to povedal. Takže vy máte tiež politickú možnosť a síce, že isté, sú tu isté limity, pokiaľ ide o šifrovanie, pokiaľ ide o bezpečnosť. Čo by ste odpovedali? Je to pravda? Nie je to pravda? Policajné sily sa snažia na nás vyvíjať nátlak alebo nie? Aký stupeň mobilizácie e, dodatočných technických a technologických prostriedkov E, sa bude môcť uskutočniť v prípade e, e, všeobecného šifrovania, aby policia mala prístup k, istému, k istém, istým informáciám, či už cieleným alebo masovým. Takže, pani predsednička, toto sú otázky zvedavého analfabeta. Thank you. Ďakujem pekne. Carlos, nech sa páči. Ďakujem pekne, predsednička, na úvod by som chcel položiť dve predchádzajúce otázky. Nie sú to otázky pre našich hostí, pretože oni sú mimo rozsahu ich e, výskumu, ale nemôžeme ich ignorovať. Poprvé, je to dôvera občanov voči štátnym inštitúciám a hromadné sledovanie a budovanie dôvery, myšlienka, že štát chráni občanov nie je už platný, pretože existovali oficiálne inštitúcie mimo európskej oblasti a v, v rámci Európy, e, ktoré spôsobovali takéto interferencie so súkromím, čiže je tu nedostatočná dôvera. Je, sú tu aj rôzne kultúry, e, napríklad u nás žiadne spravodajské služby nemôžu zasiahnuť bez inteligentné, e, teda spravodajské služby nemôžu zasiahnuť bez e, právneho povolenia. A vieme, že máme súdny dozor nad spravodajskými službami. Nemáme rovnakú úroveň e, súdnej, súdneho dozoru. A oni sú mimo rozsahu vášho výskumu. No a samozrejme, že budeme vyvíjať tlak na technologickú stránku, kedy nás občania môžu ochrániť pred hromadným sledovaním. No a vy správne ste rozlišili medzi hromadným sledovaním a zacieleným sledovaním, kedy môžeme akceptovať právne ustanovenia na ochranu občanov. A okrem, okrem radikálnych scenárov, vy ste nerýchlo to ničili a Žera Depre to už povedal, hlavný návrh, ktorý predkladáte, to je kódovanie. Inak eh, bežné bezpečnostné opatrenia ako hesla, antivírové programy, firewally a tak ďalej. Kódovanie nie je nové. Parlament, Európsky parlament v roku 2000 uh, uh, to a wide eh, use of encryption method navrhol hovoril o kódovacích metodách, keď sme hovorili o vyšetrovacom výbore Echelon. No a odvtedy nenastal, nenastala žiadna revolúcia alebo zmena v kódovaní. Mám niekoľko otázok. Poprvé, ako chcete zodpovedať na otázku Žerada Depreho o konflikte medzi ochranou údajov našich občanov a legitímnou legitímnym tlakom OČTK a viete asi lepšie ako ja, že e, debata tieto ostatné dva týždne v USA, čo sa deje medzi Hepel a tými veľkými spoločnosťami a spravodajskými službami, právnym systémom v Amerike, v týchto otázkach oni obvinujú spoločnosti z toho, že nie je to kódovanie, ale je to podobné ako kódovanie, robili tak, e, že právne inštitúcie nemôžu zabrániť zločinom, takže ako správne riešiť tieto obavy? A po druhé, vy ste hovorili o nedostatku záujmu občanov. Mne sa zdá, že niekedy to nie je záu- nie za nedostatok záujmu, ale je to strach. A pretože v parlamente sme dostali pripomienky občanov, kde hovorili, že oni nechcú používať kodovacie systémy, pretože máme strach, že policajti by nás podozrievali, že niečo skrývame. A zacieliť komunikácie, prečo ich nie je tak veľa. A my prichádzame o tieto programy a software. Takže nemali by sme hovoriť len o nedostatku záujmu a o systémy kódovania, mali by sme hovoriť skôr o strachu a o činnosti ČTK. Pán Albrecht, teraz máte slovo vy. Ďakujem pekne. Ďakujem pekne za prezentáciu a za vašu prácu. Ja tiež myslím, ja mám niekoľko otázok hlavne ku kódovaniu a bezpečnosti IT systémov všeobecnosti. Moja prvá pripomienka sa týka otázky bezpečnej komunikácie a bezpečnej, bezpečného kódovania. To všetko nepomáha, ak v bezpečných systémoch, bezpečnostných systémoch budú nejaké tajné dvierka, pretože keď ich zabudujete do technológie, tak je jasné, že je možnosť narušiť bezpečnostné opatrenia a mne sa zdá, že v politickej debate, ktorej hovoríme teraz o technických otázkach, je tu obrovské nedorozumenie, a totiž, že niečo také ako zadné dvierka, ktoré sa dajú využívať, ktoré môže využívať len jedna osoba alebo jeden orgán, alebo obmedzené, obmedzený počet osôb alebo orgánov, pretože technológia očividne je zraniteľná v tom zmysle, že nikdy neexistuje úplne bezpečné prostredie, keď sme hovorili o tom, že nikdy nedokážeme zaistiť 100% bezpečnosť v spoločnosti, v našich životoch, pred trestnou činnosťou a tak ďalej, tak tiež treba hovoriť o tom, že neexistuje nič také ako 100% bezpečné IT systémy. Takže úroveň bezpečnosti sa dá zvýšiť, ale keď zabudujeme do toho nejaké tajné dvierka, e, tak tento náraz podľa môjho názoru bude opätovne dramaticky znížený. A keď hovoríme napríklad o počítačovej kriminalite alebo útokoch na informačné systémy, tak treba si tiež uvedomiť, že tie začali dobre vybavené vyspelé útoky na technologické systémy. To boli orgány západných demokracií, takže keď teraz vidíme útoky na informačné systémy aj iných a použitie ich dvierok tiež nimi a z technológií na pre, dešifrovanie, kódovanie, tak musíme tiež pozrieť sa sami na seba a na našu prácu, na prekonanie bezpečnostných technológií. Takže ja vám tiež chcem položiť takú otázku, ako myslíte, v akom rozsahu sa nám môže podariť a dosiahnuť vyššia bezpečnosť IT systémov, ak neustále tieto systémy narúšame Nebolo by lepšie dohodnúť sa, že niektoré bezpečnostné štandardy a bezpečnostné opatrenia by nemali byť narušené, aby nemali byť kompromitované tajnými dvierkami. The second issue is on the IT security. Ďalšia otázka k štandardom bezpečnostným. Vy ste hovorili, napríklad o zodpovednosti. A ja myslím, že vo väčšine európskych krajín, ak nie úplne všade v Európe, neexistuje právny rámec, ktorý by uvaloval sankcie za nedostatočné bezpečnostné štandardy IT technológií Vždy treba, vždy treba najskôr preukázať škodu a potom je tam občianské, občianská zodpovednosť, ale za fungovanie nebezpečného systému nemusíte niesť žiadnu zodpovednosť. Čiže toto je jeden z najväčších nedostatkov našej IT infraštruktúry a to nie len voči občanom a spotrebiteľov, ktorí používajú systémy, ale je to tiež situácia B2B. Ja si myslím, že niektorí poskytovateľe telekomunikačných infraštruktúr, čo je veľmi citlivá infraštruktúra, nemajú dokonca ani schopnosť a možnosť zaoberať sa eh, hardvérom, ktorý používa napríklad routerové technológie a zabezpečiť, že tam nebudú žiadne chýbajúce štandardy, a tam nebudú ani zadné dvierka. V Číne alebo v USA, ako napríklad naše telefóny v Európskom parlamente, alebo operačné systémy našej inštitúcii, nie je možné pre orgány, aby oni samotné zaistili, že právny štát a technologické štandardy, ktoré máme a strata súkromia, ktoré máme, budú dodržiavané. No a spoločnosti, ktoré poskytujú systémy na európskom trhu, nie sú zodpovednosť, ak by niesli zodpovednosť za nedostatočné štandardy, myslím, že sa nedá povedať, že nesieme zodpovednosť a stačí stanoviť minimálne štandardy, pretože ak nie je nikto do dozera na ich dodržiavanie, tak myslím, že máme problém. A k tomu by som mal rád viac informácií. <laughs> Ďakujem pekne. Thank you very much. Uh, uh... Ďakujem pekne. Pán Schuster, chcete uh, zodpovedať tieto otázky? A tiež Patrick de Graaf. Áno, ja sa najskôr budem snažiť zodpovedať na niektoré otázky a potom no, dostane slovo môj kolega, ale môžeme si to prestriedať. Uvidíme ešte. Pán Depre, vy ste sa pýtali na to, ako, alebo či nie je nesprávne snažiť sa zmeniť užívateľov na bezpečnostných inžinierov. Je to nesprávne, nie je to ani našim cieľom a ani to nie, neodporúčame. Mm, My samozrejme potrebujeme informovať a vzdelávať užívateľov, ktorí si musia uvedomovať hrozby a nebezpečenstva a možnosti aby ste povedali správnu vece Ehm, to viac veľké organizácie. Musíme dosiahnuť, aby štandardizovaný software, ktorý používajú aplikácie, už samotné neboli vytvorené, tak ako dne, keď idete na Facebook, ja nemám účet na Facebooku, musím povedať. Pred 5 rokmi som sa tým zaoberal, ale dnes nemám žiadny. Bezpečnostné štandardy prednastavené sú také, že všetci vidia všetko. Myslím, že by to malo byť opačne. Myslím, že by to malo byť obmedzené. A vy ako užívateľ môžete otvoriť tie dvierka, ktoré chcete otvoriť. A rovnaká vec platí pre to, čo ste hovorili o kódovaní a šifrovaní. No, pán Coelho, že myslím aj vy, čo ste hovorili o echolone a šifrovacích a kódovacích technológiám, prečo sa nezvyšila miera príjmania. Ja myslím, že o tom osobný názor a myslím, že to je založené. Mm, je to kvôli technologickým, technickým problémom, čo také zrediť, Ja som počítačový odborník a musím povedať, že pred, rok, pred, pred, pred pár rokmi, keď som začal s PGP, tak pre mňa to bolo veľmi komplikované. A ďalšia vec je, to šifrovanie hovorí, že to je zašifrované. Sú to veľmi, je to veľmi vysoká matematika a, a pre mnohých ľudí je to už taký prvý dôvod vôbec sa tým nezaoberať. Takže tieto technológie musia byť zmenené na nástroje, také, nad ktorými netreba veľmi rozmýšľať a zapojíte to do, zapojíte to do elektriny a funguje to. A rovnaká vec musí platiť aj pre kódovanie kódovanie musí byť prednastaveným, prednastavenou voľbou. No a ďalšia vec, keď všetko zašifrujete, ako ČTK a bezpečnostné agentúry môžu plniť svoje úlohy a vykonávať svoju prácu. Je to možno trochu komplikované, ale ja by som chcel to použiť takú nejednoznačnú vec, pošta, poštové služby. Ak pošlete poštu z Bruselu a že bol som tu, tak každý, kto, komu sa dostane do ruky táto pohľadnica na ceste k doručiteľovi, k adresátovi, tak si môže prečítať, že ja som bol v Bruseli. Ak ju dáte do obálky a zalepíte ju, alebo dokonca opečiatkujete, tak je to jasná vec, že odosielateľ nechce, aby okrem adresáta, niekto si prečítal tú správu. Čiže ak to otvoríte, tak eh, musíte si uvedomiť, že narúšate súkromie, poštové tajomstvo. Všeobecná situácia dnes je taká, že mnohí občania si myslia, že keď pošlú e-mail alebo prostredníctvom komunikácie cez internet, to je zabalené v obálke, ale nie je. A jediná vec, ktorú hovoríme, že treba všetko šifrovať, je dáte to do obalky. Čo to znamená pre rany trestné činné v trestnom konaní, um, políciu, vyšetrovateľov a tak ďalej. To neznamená, že nemôžu vykonávať svoju prácu. Môžu, samozrejme. Oni našli spôsoby čas rokov, ako brať podozrivých a bojovať proti trestnej činnosti, bez toho, aby museli zhromažďovať údaje tak ako dnes. No, Prácu im to v každom prípade skomplikuje, to je pravda, ale myslím, že toto je otázka, kvôli ktorej tu dnes sedíme a kvôli ktorej o tomto hovoríme, je zistiť, koľko k mieru nášho súkromia sme ochotní obetovať, aby sme získali, alebo aby bezpečnostné agentúry mali jednoduchšiu prácu, alebo koľko nechceme obetovať. No to je politická otázka. Ja som tu ako expert na techniku a ja myslím, že je úlohou parlamentu o tom hovoriť. Zaznelo tu niekoľko viacej otázok o zadných dvierkach. Samozrejme, zadné dvierka, keď niekto zabuduje takýto, takúto aplikáciu do softveru, tak je to, tak, to je to tajný vchod, o ktorých, tajné dvere, o ktorých nikto nevie a čo mu otvára všetko. Toto sa v minulosti stalo. A prečo? Kolega de Graaf povedal, veľké časti kodovacích šifrovacích štandardov sú schválené a prekladá ich Národný inštitút pre štandardizáciu v USA. A pán de Graaf tiež povedal, že Národná bezpečnostná agentúra USA má v tomto veľmi veľké slovo. A v minulosti sme zistili, že ich vplyv bol dostatočný na to, aby také tajné dvere tam zabudovali do niektorých štandardov. Takže keď dostali, keď to bolo zverejnené, tak okamžite sa to zmenilo a odstránilo. Ale ako môžeme predchádzať takéto situácii? Myslím, že to je veľmi jednoduché. Jasné povedať, že čím otvorenejší je ten takýto proces, čím viac distribuovaný, tak tým, teda to znamená, že čím more part- účastníkov tam je, nielen USA, ale globálnych účastníkov, tým lepšie sa dá kontrolovať, kto má vplyv a ako ho používa. Ako táto inštitúcia používa. Ďakujem pekne. Okay. Pán Graf, prosím vás, neopakujte tie isté argumenty, lebo nemáme čas. Budem hovoriť rýchlo. Chcem zareagovať na poslednú vec, čo tu zaznela. Nie je to len teória. Videli sme v praxi, že tie kódovacie štandardy, ktoré um, podliehali veľkému procesu kontroly a prehodnotenia, boli potom bezpečnejšie ako tie, ktoré prišli veľmi rýchlo. A pokiaľ ide o tie zadné dvierka, uh, nezávislé hodnotenie nie iba kódovania, ale aj softvéru, ktorý sa používa v hardveri. To je možné, to sa de- robí pravidelne, ale je to aj finančne nákladné, keď e, individuálne podniky si chcú e, overiť svoj hardware, tak si najímajú na to konzultantov. My také niečo robíme, hľadáme tam tie zadné dvierka. To bežný občan nevie urobiť. Ospravedlňujem sa za technické pojmy Bohužiaľ, pokiaľ ide o ten cloud v správe, odpor- bolo tam odporúčanie pre členské štáty EÚ, aby rozšírili možnosti cloudu v Európe. Ako občan si väčšinou nečítate vyhlásenia o ochrane súkromia, ani ja to nerobím, pretože sú príliš dlhé. Ale to je súčasť riešenia. Nejde iba o agentúry mimo EÚ, ktoré monitorujú a zbierajú informácie, ale sú to aj vnútroeurópske agentúry. Ale tak ako iné riešenia, my odporúčame kolektívny prístup, ten je podľa nás vždy najúspešnejší. S pánom Kueliom súhlasím, že strach je jeden faktor, prečo ľudia si neosvojujú technológie, ale ukázalo sa, že sú aj ďalšie dôvody a preto sa nám páčia tieto kolektívne riešenia. Nemyslíme si, že masy obyvateľstva príjmú e, tie riešenia sami od seba. Ďalšia e, vec, ja nie som vyložene pr- proti všetkým formám sledovania. E, my v štúdii e, zaujímame neutrálne stanovisko, ale musíme e, rozlišovať medzi veľkým veľkoplošným zberom údajov a špecificky zacielenými získavaniami informácií. Ehm, Usilovať by sme sa mali najmä v oblasti dekódovania kriminálnych e, súborov a podobne. Veľmi silné kódovanie je takmer nemožné. Ako som čítal dnes e, ráno, keď je kódovanie e, dôkladné, tak ehm, ani vesmírna energia vám nepomôže to dekódovať pokiaľ ide o tú technológiu Masterkey, pochybujem o tom, ale nebudem o tom hovoriť, je to zaujímavá oblasť, ale pani predsedajúca mi ukazuje, že už nemáme čas. Ďakujeme za zaujímavé prezentácie a odpovede. A chcem to uzavrieť tým, že výbor LIBE bude organizovať konferenciu na konci roka 2015 o štandardoch pre ochranu údajov a o um, IT bezpečnosti. No a v nadväznosti na uznesenie Európskeho parlamentu z roku 2014 o hromadnom sledovaní európskych občanov. Takže počkáme si na konferenciu a teraz sa začneme venovať bodu 6 kritéria a mechanizmy na určenie na určenie členského štátu zodpovedného za žiadosť o medzinárodnú ochranu. Kolegyne, kolegovia, na výzvu koordinátorov právnej služby teraz e, predstavia prípad Tarakel versus e, e, Švajčiarsko čím sa zaoberal Európsky súdny dvor v novembri 2014. Tento prípad sa týka toho, že švajčiarske orgány odmietli preskúmať žiadosť o azyl jedného afgánskeho páru a ich šiestich detí a rozhodli sa vrátiť ich späť do Talianska. Žiadosť, žiadatelia uvádzali najmä, že keby e, boli vrátení do Talianska, e, im budú chýbať e, individuálne záruky a budú podrobení nehumánnemu a ponižujúcemu zaobchádzaniu, ktoré je spojené so systematickými nedostatkami v talianskom systéme pre žiadateľov o azyl. Teraz dostane slovo právna služba, ktorá predstaví e, závery súdu a potom sa vyjadrí pán, pani Mlinár, ktorá bude hovoriť v mene Cecilie Vikšturom, ktorá je spravodajkňa. <clears throat> no Ďakujem, pani predsedajúca. Nepochybne e, prípad Tarakel bol veľmi medializovaný a takisto zaujal akademikov. Myslím si, že by sme dopady tohto prípadu nemali ale preceňovať. Chcem zdôrazniť, že e, prípad sa týka transferov podľa dublinského nariadenia. Nie je to vyloženie o hmotnom práve na azyl. I keď e, poznáte okolnosti prípadu, napriek tomu by som ich chcel stručne ešte zhrnúť. Žiados, žiadatelia sú afgánska rodina, so šiestimi neplnoletými deťmi. Sú teda afgánskeho pôvodu, ale napriek tomu žili v Pakistane a v Iráne a potom prišli cez Turecko do Talianska. Keď prekročili talianské hranice, e, Taliansko e, sa stalo zodpovednou krajinou e, za riešenie ich žiadosti o azyl podľa dublinských pravidel. Po príchode do Talianska v roku 2011 žiadatelia predložili falošné dokumenty totožnosti, boli vlastne predmetom identifikačného procesu Eurodac a v záchytnom centre ostali počas toho 10 dní. Potom boli presunutí do ďalšieho centra, kde ostali 2 dní a potom ho opustili bez povolenia. Počas celého tohto času neboli zadržiavaní a e, rodiny členovia neboli oddelení navzájom. Potom ďalej cestovali do Rakúska, kde podali žiadosť o azyl, ktorá bola zamietnutá rakúskymi orgánmi a rakúske orgány naplánovali návrat do Talianska. No a potom odišli do Švajčiarska a tam e, odtiaľ takisto mali byť presunutí do Talianska, pretože Taliansko je štát, ktorý je e, zodpovedný za preskúmanie ich e, žiadosti o azyl. No a tento presun e, žiadatelia napadli. Tento prípad bol postupený Európskemu súdnemu dvoru pre ľudské práva. Žiadatelia tvrdili, že ich presun do Švajčiarska, do Talianska ich vystavil nehumánnemu a ponižovanému ponižujúcemu e, zaobchádzaniu. E, tvrdili napríklad, že e, by boli ubytovaní v ponižujúcich podmienkach. Okrem toho, tam chýbali individuálne záruky, pokiaľ ide o starostlivosť. A tvrdili, že talianský azylový systém má systémové nedostatky. A tretí bod sťažnosti švajčiarske a talianske orgány údajne nezohľadnili dostatočne ich rodinnú situáciu. Preto sa žiadatelia domnievajú, že presun do Talianska by bol porušením článku 3, 8 a 13, no, 3 Európskeho dohovoru o ľudských právach. Európsky súdny dvor pre ľudské práva preskúmal tento prípad a zohľadnil Dublinské nariadenie, ktoré je záväzné aj pre Švajčiarsko na základe medzinárodnej dohody. Súd takisto sa odvolal na judikatúru Európskeho súdneho dvora, dvora mm, najmä na rozsudok NS a takisto existuje judikatúra národných súdov, najmä nemeckých a britských, e, ktorá, ktorá sa týka presunov do Talianska. E, súd e, takisto využil vlastnú judikatúru, najmä prípad MSS, čiže to bolo MSS e, versus Belgicko a Grécko, veľmi známy prípad. Čiže súd stanovil tento právny rámec a potom stanovil svoju úlohu následovne preskúmanie individuálnej situácie navrhovateľov vo svetle celkovej situácie v štáte e, destinácie e, Taliansku. zhodnotili sa podmienky príjmania žiadateľov o azyl v Taliansku a zohľadňovaná e, bola aj okolnosť, či po presune do Talianska by bolo naozaj sa možné domnievať, že navrhovatelia by boli ohrození neludským a ponižujúcim zaobchádzaním. Súd e, urobil klasický test porušenia článku 3 tým, že odstránil kontrolu minimálnej úrovne e, prísnosti E, preskúmal e, podmienky záruky príjmania a tak ďalej. Súd potvrdil, že medzi štátmi, ktoré sa zúčastňujú na Dublinskom nariadení, existuje vzájomná dôvera a že rešpektujú základné práva podľa dohovoru, ale súd konštatoval, že tento predpoklad môže byť aj vyvrátený, tak to bolo preukázané napríklad aj v prípadoch MSS alebo NS. A systematické nedostatky azylového systému v nejakom štáte, ktorý sa zúčastňuje na dublinskom nariadení, môže mať za následok nehumánne a ponižujúce zaobchádzanie. Súd potom analyzoval celkovú situáciu v Taliansku, najmä pokiaľ ide o podmienky príjmania. Súd skúmal viaceré prvky, o ktorých hovorili navrhovatelia, napríklad pomalé identifikačné procedúry, ale súd povedal, že toto sa netýkalo konkrétne prípadu navrhovateľov. Potom kapacita záchytných centier a e, súd konštatoval, že e, tieto kapacity nedostačujú na ubytovanie pre všetkých a potom e, podmienky príjmania v talianských zariadeniach. A tu súd skonštatoval, že naozaj existujú problémy, ale situácia nie je porovnateľná s gréckou situáciou čo bol prípad MSS. Takže vo všeobecnosti e, situácia v Taliansku sa podľa súdu odlišuje od gréckej situácie a e, preto nemôže zabrániť všetkým transferom, ale súd pripúšťa, že talianský systém má nedostatky, najmä pokiaľ ide o súčasné kapacity talianského azylového systému, ktorý potenciálne vystavuje žiadateľom o azyl riziku, že E, zostanú bez e, ubytovania, bez e, útočiska, respektíve môžu sa ocitnúť v nehygienických podmienkach, v podmienkach násilia, alebo sú oddelení od rodinných príslušníkov. Opakujem, že pokiaľ ide o túto rodinu, rodinu tam je 6 neplnoletých detí. Vzhľadom na individuálnu situáciu navrhovateľov súd pripomenul fakt, že navrhovatelia okamžite boli ubytovaní, dostali starostlivosť a preto neboli v situácii ako navrhovateľ v prípade MSS. Avšak súd zdôraznil fakt, že navrhovatelia sú rodina s deťmi a zdôraznil, že e, veľká zraniteľnosť dieťaťa je rozhodujúcim faktorom, i keď deti boli sprevádzané rodičmi. Toto všetko viedlo súd e, k tomu, že akceptoval obavy navrhovateľov, ktorí sa e, báli zlých životných podmienok e, v zariadeniach nevhodných pre deti a takisto navrhovateľia, sa báli oddelenia rodinných členov a toto podľa súdu boli odôvodnené obavy. Ehm, napriek faktu, že netrpeli e, naozaj v Taliansku zlým zaobchádzaním a nedokázalo sa, e, že e, tam bolo zvýšené riziko takéto zaob- zaobchádzania. Súd rozhodol, že systém ubytovania v Taliansku má nedostatky a je tam teda riziko exponovania navrhovateľov. E, švajčiarske orgány pred transferom do Talianska sa mali ubezpečiť o tom, že zariadenia v Taliansku sú e, dostačujúce pre deti a že rodina nebude rozdelená. Žiad, e, žia, ž, súd žiadal, že príjmajúci štát musí poskytnúť detaily o špecifických podmienkach starostlivosti o zraniteľných. Tie detaily by mali hovoriť o e, špecifických príjmacích zariadeniach a o, fyzick- a, o podmienkach fyzického príjmania. Zdôrazňujeme, že súd nepovedal nič o všeobecnom zákaze alebo pozastavení týchto transferov, ale je potrebné, aby sa e, orgány ako švajčiarske orgány koordinovali s príjmacími orgánmi. To znamená, že e, keby talianské orgány boli e, poskytli e, viac špecifických detajlov o ubytovaní a o podmienkach bývania pre rodinu, tak transfer sa mohol uskutočniť. Ja sa domnívam, že je takisto zaujímavé, že súd že rozhodnutie súdu by bolo mohlo porušiť e, článok 3 e, dohovoru. Takisto e, k tomuto rozsudku bolo aj protistanovisko, ktoré súhlasí s hodnotením situácie v Taliansku. Traja sudcovia vyjadrili pochybnosti, že je tam reálne riziko takého zaobchádzania, e, ktoré by naozaj splnilo e, podmienky článku 3 e, minimálnej závažnosti. Takže čo vyplýva z tohto prípadu Tarakel? Ak existujú systematické nedostatky na určitej úrovni, všeobecný základ, zákaz transferov prichádza do úvahy. V takýchto situáciách predpoklad rešpektovania základných práv nie je odôvodnený a všetky transfery sa musia pozastaviť. Toto vyplýva aj zo Všeobecnej judikatúry Európskeho súdneho dvora pre ľudské práva. Ak neexistujú systémové nedostatky, napriek tomu je možné, tvrdiť, že e, je, mož, je možné, že dôjde k porušeniu článku 3 dohovoru o ľudských právach v individuálnych prípadoch. Máme judikatúru k článku 3 a e, tam sa už potom môže rozhodovať o konkrétnom transfere. Ide o prípady, ak navrhovateľ e, dokáže, že existujú odôvodnené podložené dôvody e, rizika, že dôjde k nehumánnemu zaobchádzaniu. Musíme takisto brať do úvahy aj celkovú situáciu štátu transferu. No a súd ešte e, tam dodáva podmienky transferu, stanovuje určité podmienky, e, že sa zistuje, že sa, aké, aký je stav príjmajúceho systému, ale nezakazuje vo všeobecnosti transfery. V tomto zmysle je pravdou, že tento prípad zužuje e, to dublinské vnímanie, že ak navrhovateľov a ak žiadateľov o azyl presúvajú medzi členskými štátmi, tak, sa, tak nie je riziko, že sa poruší článok 3, čiže toto už neplatí. Účinky rozsudku ukazujú už v niektorých členských štátoch, napríklad e, v Holandsku, alebo v Nemecku, že už sa mení prístup. Napríklad v Holandsko zavádza nové postupy pre transfery do Talianska, vyžaduje individuálne záruky. Uvidíme, ako Európsky súdny dvor zareaguje na toto svojou judikatúrou. Zdá sa, že e, v budúcej judikatúre si budeme musieť zodpovedať jednu otázku. Kto okrem maloletých bez prievodu a e, rodín s deťmi právo spadať do kategórie, e, ktorá bude mať osobitné záruky. A, a ako chybný musí byť e, ten príjmajúci azylový systém. E, samozrejme, dúfam, že som vám podprezentoval všetko, ale rád zodpoviem na vaše otázky. Ďakujem pekne. No a slova dostáva teraz pani Mlinár. Nech sa páči, ďakujem veľmi pekne, pani predsednička. A vy ste ma správne pomenovali. Je to trošku ťažké, ale počasie si každý zvykne. Ja teraz zastupujem spravodajkyňu pani Cecíliu Wikström, takže v podstate prezentujem jej stanovisko. Toto, navr- toto vytvára nerovnomernú situáciu medzi členskými štátmi a už dlho sa kritizuje, keď sme zmenili a keď sme sa zaoberali uh, tohto, tejto témy, nebola dostatočná politická vôľa na zmenu uh, základných princípov Dublinu a preto sme uh, pracovali na novej verzii na základe uh, princípov zodpovednosti prvého členského štátu. Nové nariadenie Dublin 3 vytvára väčšie garancie, tak ako už bolo povedané. Ako povedala predstaviteľ právnej služby a tiež nový E, článok 3.2, ktorý hovorí, že keď vzniká riziko nehumánneho zaobchádzania, keď osoba je presunutá do prvého členského štátu, tak ten transfer nemôže byť e, zrealizovaný. Súd teraz, ako sme sa poučili z tohto prípadu, e, toto teraz je jeden, o jeden krok ďalej, keď hovorí o individuálnych zárukách, ktorým zárukách o tom, že dotknutá osoba nebude vystavená nehumánnemu zaobchádzaniu už ehm, ehm, ehm, vychádzame z toho, že proces žiadosti žiadateľov o azyl je rovnaký vo všetkých členských štátoch a že rovnaké zaobchádzanie a šance na úspech budú všade bez ohľadu na to, do ktorého členského štátu prídete. Avšak vieme, že to tak nie je a nič nenasvedčuje tomu, že sa to tak v dohľadnej dobe zmení. A ak by to tak bolo, tak je tu problém, že distribúcia žiadateľov o azyl je nevyrovnaná a len niektoré členské štáty ktorú na vlastnú zodpovednosť. No a zostane to na zodpovednosti členských štátov. Všetky členské štáty e, musia mať e, rovnaký podiel zodpovednosti. Politická opozícia proti Dublinu e, bola vždy jasná a teraz vidíme, že aj súdy sú veľmi kritické voči tomu, ako systém funguje. No a možno je čas na niečo nové, napríklad na systém založený na kvótach, ktorý by dal možnosť členským štátom zohľadňovať individuálne, individuálne podmienky žiadateľov o azyl. Mám stručnú otázku na právny servis. V prípade Tarakel to bolo nedostatočné nedostatočné ubytovacie kapacity kvôli maloletým rodine, ale v iných prípadoch to môžu byť iné problémy, ktoré sú neadekvátne. Členský štát mal by členský štát eh, dať, dostať záruky každých individuálnych eh, okolností. Všetky časti eh, sú zaručené, čo by v podstate v praxi znemožnilo vykonať akékoľvek transfery. Ďakujem pekne za pozornosť. Ďakujem pekne za vašu otázku toto nevyplýva automaticky z rozsudku v prípade Tarakel. Tomu, tento rozsudok musí byť veľmi eh, podrobne zanalizovaný, pretože to je istá výnimka a ďaleko to zachádza v ochrane maloletých a vytvára garancie v konkrétnom, veľmi konkrétnom prípade a to tiež vysvetľuje, prečo je tu stanovisko, ktoré sme zanalizovali, ale čo vy žiadate, ja nemôžem povedať, že to automaticky vyplýva z rozsudku v prípade Tarakeu. Ďakujem pekne. Dobre, ďakujem veľmi pekne. Chceli by ste sa vyjadriť? Nie, dobre. A nikto sa nechce vyjadriť v diskusii. Takže teraz prechádzame k bodu 7 a k bodu číslo 8 kolegyne, kolegovia, minulý týždeň sú tie dal dve rozsudky, ktoré sú pre nás veľmi dôležité, zatiaľ čo parlament tie, v týchto prípadoch zvyťazil. Oni spôsobujú veľmi dôležité eh, otázky v treťom pilieri. No a slovo dostáva eh, opäť právny servis. Pán Kajová, pani Pančeva, ďakujem pekne. Pani predsednička, ďakujem pekne. Ďakujem. Chcem povedať niekoľko slov o, vo francúzštine, pretože celá tá záležitosť bola po francúzsky. Chcem z, upresniť, že tie tri prípady, ktoré sa minulý týždeň uzavreli s dvomi rozsudkami súdu, e, ktoré nám dali zapravdu, čiže my sme vlastne vyhrali ale zdá sa mi, že um, sú tu aj ďalšie prípady, ktoré ešte prebiehajú. Je ich sedem, ktoré majú podobnú povahu. Šťastie boli teda teraz pozastavené a my čakáme ešte na to, aby sa súd vyslovil o troch pozastavených prípadoch a v poslednom prípade, ktorý nebol pozastavený, budeme pokračovať asi až e, po pojednávanie. E, prvé rozhodnutie sa týka výkladu článku 9 protokolu 36 o prechodných opatreniach. Do určitej miery sú to aj um, ústavne dôležité otázky pre právo únie. Súd uh, veľmi stručným e, spôsobom to aj povedal. A ide o to, že je potrebné dodržiavať určité e, procedúry na to, aby sa e, prijímali vykonávacie misie, ktoré, ktoré neexistovali pred Lisabonom a boli nelegálne a súd e, konštatoval, že bolo potrebné pri príjmaní troch vykonávacích rozhodnutí konzultovať Európsky parlament. A to je dôvod, prečo súd e, tieto e, tri predmetné rozhodnutia zrušil. Pokiaľ ide o tie technickejšie aspekty, ak dovolíte, dám slovo pani, Nirena Penše, pani Nirene Penševej. Penševe. Nech sa páči. Present. Ďakujem pekne, ja sa budem čo najstručnejšie snažiť prezentovať tri, alebo tie niektoré, mi sa zaoberal parlament. Sú to komplexné a technické prípady, takže ak budete mať nejaké otázky, tak ich rada zodpoviem. Parlament je dve hlavné veci. Poprvé, že použitý právny základ bol nekorektný ďalej, že postup bol nesprávny. Právnemu základu parlament povedal, že aj napriek tomu, že e, právny základ, ktorý, ktorom citovala rada, e, to sú, to je tretí pilier, tak v podstate jediná platná právny, práv, jediný platný právny základ, ktorý mohol byť použitý na prijatie rozhodnutia rady v treťom pilieri, bol z, v zmluve. Ustanovenia zmluvy boli jediné, ktoré sa mohli použiť. Takže v každom prípade, aký máte v treťom pilieri, ktorý hovorí hm, za podmienky, že sa môžu prijať eh, no aj v treťom pilieri, tak je to, tak sa volí za právny základ ustanovenia zmluvy. A keďže boli tak nedajú sa na nich eh, príjmať ďalšie ustanovenia a akty právne. No a rada nechcela však zakladať rozhodnutie na bývalej zmluve EÚ a preto parlament to zamietol. No v tomto prípade parlament povedal, že ak to nie je bývalá zmluva EÚ, ktorá bude právnym základom, ak to je, sú to ustanovenia z tretieho piliera, ktoré sú právnym základom, tak v tomto prípade právny základ je nelegálny, pretože nie je to založené na zmluve, ale na druhotnom, druhotnej legislatíve, sekundárnej legislatíve, a to poskytuje náklady, ktoré nie sú v súlade s ustanoveniami, ktoré platili vtedy. No a preto je to nelegálne a nové akty sa na nich nedajú zakladať. No a k tomuto povedal súd, áno, je to pravda. Je to oddelené od ustanovení, ktoré sú uvedené v zmluvy, pretože zmluva vyžaduje konzultovanie parlamentu a tretí pilier nie ale súd povedal, že ustanovenia tretieho piliera treba interpretovať takým spôsobom, aby súhlasili so zmluvou a preto, aj keď nehovoria o konzultovaní parlamentu, musia byť interpretované ako keby e, hovorili o konzultovaní parlamentu, no a preto e, argument parlamentu, e, že tretí pilier je rozdielný od tej zmluvy, tak to treba zamietnúť. Parlament tvrdil, že v každom prípade nové akty po vstúpe Lisabonskej zmluve do platnosti, musia byť založené e, na zmluve o fungovaní Európskej únie na právnych základoch, ktoré z nej vyplývajú a postupov, ktoré z nej toho vyplývajú. Podľa mňa uznať, že je protokol, ktorý e, zavádza prechodné ustanovenia, ale len ten nehovorí o nových právnych aktoch prijatých po vstupe do platnosti Lisabonskej zmluvy. Dnes súd povedal, že nesúhlasí s interpretáciou parlamentu, pretože toto by komplikovalo alebo znemožnilo aplikáciu uh, z tretieho piliera. Takže súd povedal, v prípadoch, kde sú akty z tretieho piliera, ktoré eh, vytvárajú nové akty, tak ich prijatie musí byť v súlade s postupom, ktorý zavádza k treťom pilieri, ale tento postup musí byť interpretovaný v súlade s bývalou, s ustanoveniami bývalej zmluve EÚ, ktoré naradila Lisabonská zmluva. Takže toto je systém, ktorý sa mal uplatňovať a preto zamietol argumenty parlamentu, že to nová zmluva mala byť novým právnym základom. A ako povedal kolega, neaplikuje sa pred Lisabonský postup ehm, a to tiež nebolo dodržané, pretože parlament nebol konzultovaný, na to som povedal áno, parlament mal byť konzultovaný a preto argument parlamentu, že ten postup nebol náležitý, je správny a takže o tomto rozhodol súd, takže, takže parlament nebol konzultovaný, takže súd povedal, že tie fakty, tak ako argumentoval parlament, do prijatia nových aktov. Uh, thank you very much. Ďakujeme veľmi pekne. Hmm. Pán Kajolo a pani Pančeva, ďakujeme veľmi pekne za veľmi eh, zaujímavé stanovisko a som si istá, že stanoviska veľmi pozorne budeme zvažovať počas zasadnutia koordinátorov všetkých politických skupín. Ďakujem veľmi pekne. A teraz prejdeme k bodu číslo 9. 13. februára 2015 pán Korál predložil otázku na písomné zodpovedanie spolu podpísané 19 poslancami Európskeho parlamentu o transpozícii predlisabonských opatrení súdnej a policajnej spolupráce. Odpovede sme zatiaľ, to odpoveď nebola obdržaná prebu 6 týždňov eh, podľa článku 130.5 rokovacieho poriadku, lehota 10. apríla 2015 na požiadanie pána Korál. Otázka sa dostala na dnešný program v súlade s článkom 130.4 rokovacieho poriadku. Pán Korao, nech sa páči, máte slovo. Ďakujem pekne, predsednička. E, e, prima... E, najskôr, ako budú prijaté príslušné zmluvy v oblasti pre spravodlivosť, všetky opatrenia boli schválené v rade jednomyselne a medzi nimi bola súdna a policajná spolupráca, ktorá bola schválená ešte pred Lisabonskou zmluvou. A, a v roku 2014 sa situácia zmenila a v článku a články e, Lisabonskej zmluvy, zmluvy v roku 2014 ustanovili prechodné opatrenia v oblasti policajnej a súdnej spolupráce E, ktoré boli prijaté ešte pred vstupom do platnosti Lisabonskej zmluvy. A máme tu teda nasledovné body. Komisia podľa článku 258, ten sa nemôže aplikovať, tam sú úlohy a právomoci Európskej komisie. E, e, rečník hovorí veľmi rýchlo. Je nemožné sledovať a tlmočiť. Takže podľa článku 258 úlohy komisie sa nemôžu aplikovať a ani ustanovenia z Európskeho súdneho dvora podľa článku 4 zmluv o Európskej únii, ktoré hovoria o, e, o týchto veciach a tie sú invariabilné. A ďalej tu máme článok 35,2 uvedenej zmluvy, ktorý tiež je aplikovateľný. Bod 13 stanovuje, že prechodné opatrenia odseku 1 e, stratia svoj účinok po vstupe do platnosti Lisabonskej zmluvy? A my sme sformulovali túto otázku, potvrdilo ju 18 poslancov tohto parlamentného výboru, ktorí pochádzajú z rozličných politických skupín a my chceme požiadať komisiu, aby nám vysvetlila, e, ako sa aplikovali tieto predlisabonské opatrenia. Po analýze krajina po krajine Európsky parlament má právo tieto informácie dostať. Navyše tieto informácie v mnohých prípadoch sú považované za zastaralé a musia sa zmeniť v súlade so zmenami inštitucionálnymi aj E, právnymi v oblasti EÚ. A teda e, nahrádzajú sa zatiaľ len tie najzastaralejšie ustanovenia a predpisy. My si myslíme, že by sa nemali aplikovať legislatívne opatrenia na európsky zatýkač, pretože my sme si istí toho, o tom, že to, e, ustanovenia, ktoré máme, sú proporčné k normám a exekutívne normy nie sú, nemajú doplnkový charakter. Takže je potrebné e, zmeniť delegované opatrenia. Sme si istí, že sankčné mechanizmy pre pašerákov, ilegálne toky a pre, ďalšie, pre pohyb nebezpečných osôb v šengenskom priestore by sa mali aktualizovať a komisia nehovorí nič z toho, o čoho sa my dožadujeme a nehovorí o tom ani podpredseda Timmermans. My sme napríklad žiadali, aby e, sa opatrenie po opatrení vyhodnotili e, dopady na ľudské práva. To je všetko. Uh, Ďakujem pekne. A teraz za komisiu pán William Sleth. Majte slovo, nech sa páči. Ďakujem pekne. Vážená pani predsednička, vážené poslankyne, poslanci, komisia neustále sa snaží dodržiavať lehoty parlamentu na odpoveď na písomné otázky, aj keď ich je čoraz viacej. V tomto prípade to nebolo možné, ale ja veľmi rád poviem výboru pár oznamov, čo im pomôže. Pán Korao už vysvetlil veľmi jasne význam dátumu 1. decembra minulého roka a komisia predtým chcela zmapovať a preskúmať relevantné aky. Priority komisie konca prechodného obdobia v tejto oblasti vo všeobecnosti boli také, že chceli sme dosiahnuť stav, aby legislatíva v tejto oblasti um, bola v rovnakom systéme ako pre všetky ostatné oblasti. To si vyžaduje zhromažďovanie údajov v spolupráci s členskými štátmi o transpozícii a implementácii aký v bývalom treťom pilieri. A myslím, že je správne povedať, že povaha tohto aký je jedným z dôvodom, prečo je to pomerne komplikovaná úloha. Proces neustále prebieha a komisia požiadala všetky členské štáty, aby formálne povedomili komisiu do 15.5.2015, čiže o pár týždňov, o transpozícii transponovaní relevantných nástrojov. Takže prebieha to a zhromažďovanie údajov umožní, aby toto aký sa stalo súčasťou nášho bežného systému, súčasťou úlohy dosahovania normálnej situácie je tiež zaistenie toho, že sa dostaneme do bodu, keď Európsky parlament bude dostávať celú škálu informácií. No a Nibor si iste tiež pamätá, keď sa diskutovalo na Libe 14. apríla že ja sa hovoril tiež o návrhoch zrušenie z tých eh, predlisabonských opatrení, ktoré sú už zastaralé a zbytočné. Tieto návrhy predložili Európskom parlamentu a rade a rada si iste, eh, alebo teda parlament iste vie, že rada chce začať diskusie, alebo začala diskusie s Európskym parlamentom 17. apríla Ďakujem pekne. Ďakujem pekne za výmenu názorov v tejto téme. Pán Korál, chceli by ste ešte niečo dodať? Okay. Oh, Ďalšie zasadnutia nášho výboru budú 6. a 7. mája od 9. do 12.30 a od 3. do 18.30 v Bruseli. Ďakujem. Ďakujem za prácu sekretariatu aj e, našim tlmočníkom. Ďakujem.